Good morning, everybody. Apologies that I couldn't be with... Kolegovia, ospravedlňujem sa, som tu včera nebola z osobných dôvodov a ďakujem všetkým, ktorí tu za mňa predsedali a odviedli včerajšiu schôdzu. A čo sa týka legislatívneho času, mm, sa týka smernice o zmeškaných platbách. E, a na záver ešte predtým, ako budeme hlasovať, vás budem aktuálne informovať o trialógu, o balíku jednotného trhu Telekom. Viete, že som viedla <clears throat> časť eh, trialógu Takže za komisiu Carson Schreiber ste prítomní, riaditeľ Kozme, DG vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé stredné podniky. Ďakujem, že ste prišli dnes ráno. Účelom je byť informovaný o plnení smernice o, o meškaných platbách Zaoberali sme sa týmto aj počas predošlého mandátu, možno na úvod e, umožníme prezentáciu v aktuálnom stave a potom môžeme diskutovať na tí, ktorí sa zaoberajú touto témou, môžu položiť otázky. Ďakujem pekne a pre všetkým príjemný dobrý deň. Som rada, že som opäť vo výbore MK. Asi ste si všimli, od 1. júna mám inú funkciu, takže poprosím o strpenie, pretože je to nová pozícia Ehm, mám tu Kostos Andropolusa ehm, za technické otázky, môžete obracať na neho, je to vedúci odboru. Takže pripomeniem, prečo je dôležité diskutovať o skutočnej implementácii a uplatňovaní smernice. Ehm, ide o to, že platby v obchodných transakciách medzi hospodárskymi subjektami a hospodárskymi subjektami a štátnou správou sú kľúčové a je kľúčové, aby sa dodržali lehoty splatnosti a ak e, platby meškajú, má to negatívny dopad na podniky a komplikuje im to finančné riadenie. Malé a stredné podniky e, sú pre všetkým zraniteľné v tomto ohľade, takže naozaj sa jedná o niečo, e, všetci, naše smernice majú dopad priamo v teréne, ale táto má mimoriadný dopad e, v teréne na hospodárskú situáciu, hlavne malých a stredných podnikov v aktuálnom kontexte krízy. A dovolte pripomenúť, asi všetci poznáte smernicu, ale pripomeniem také štyri najhlavnejšie ustanovenia, e, pri ktorých je kľúčová ich implementácia, harmonizácia, lehot platnosti zo strany štátnej správy smerom k podnikom tu je lehota splatnosti 30 dní, v podstate je tam malý počet výnimiek, ale 30 dní je štandardná lehota splatnosti. Potom je, e, sú obchodné transakcie a sloboda obchodných dohôd tam medzi podnikmi je lehota splatnosti 60 dní. Samozrejme, ak si to dohodnú, inak je to iné, ale E, nie je to považované za nejaké veľmi náročné e, ustanovenie. Potom je tam 30 eur minimum ako kompenzácia e, nákladov na vymáhanie zmeškaných platieb. Všetci si uvedomíme, že tu je minimálne 8 nad ECB, e, roková sázba Centrálnej banky, to je, požiad, to je v podstate mm, požiadavka na úroky zomeškania. To sú také štyri hlavné aspekty tejto smernice a potom teraz všeobecne popíšem situáciu. Všetky členské štáty oznámili národné transpozičné opatrenia komisii do júla 2014 a veľká väčšina transpozičné legislatívy bola vyhodnotená ako správna. Máme zo pár výnimiek, ale mm, drobných, detailných. E, komisia to sleduje a máme tri konania pre porušenie predpisov, ktoré prebiehajú v súvislosti so zlou transpozíciou smernice, ale je to v procese riešenia. Potom Dôležitejšou vecou je to, že možno smernica je náležite transponovaná do národnej legislatívy, ale niektoré členské štáty ju neuplatňujú. Neuplatňujú túto legislatívu tak, ako majú a komisia začala konanie za nesprávne použitie tejto smernice proti Taliansku, Grécku a Španielsku Eh, zmeškané platby štátnej správy v týchto štátoch je zná, známym javom. Komisia o tom vedela a dostala veľké množstvo stiažností. Ak máme vyhodnotiť to, či ostatné členské štáty korektne uplatňujú smernicu a vyhodnotiť skutočný prvý dopad transpozície tejto legislatívy, eh, ŠDG zadalo štúdiu, je to bežný postup, keď chceme vedieť viac detailov o tom, ako vyzerá situácia v teréne a táto štúdia vyhodnotí prvé výsledky uplatňovania smernice vo všetkých 28 členských štátoch a vo všetkých sektoroch. A výsledky tejto štúdie samozrejme budú vstupnými údajmi do správy spolu s ostatnými zisteniami správy, ktorú predložíme parlamentu a rade v marci 2016. Je to predpokladané už podľa smernice. To je tak naozaj veľmi široký kontext mm, eh, ohľadom aktuálnej situácie z nášho pohľadu spoliehame sa v našej práci na sťažnosti, ktoré dostávame priamo. Samozrejme sledujeme aj údaje, ktoré sú verejne dostupné a asi viete, že sú publikácie o konkrétnych číslach e, neskorých omeškaných pladie. Pravidelne sa vydávajú tieto správy, čiže to je taká všeobecný kontext a predpokladám, že máte veľmi konkrétne otázky, ale zhaniem to tým, že poviem, nasledovné situácie viac menej uspokojivá čo sa týka transpozície smernice, ale nie je uspokojivá e, konkrétne vo viacerých členských štátoch, čo sa týka samotného uplatňovania tejto smernice v teréne, čo je dôležité. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ak máte nejaké otázky, možno zozbierame najprv otázky a potom sa k tomu vrátime. Ivan Štefanec. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem aj pani Šrajber za vysvetlenie aktuálnej situácie. Mm, naozaj si myslím, že miera dlžníkov a zmeškaných platieb e, je veľmi dôležitá pre tieto členské štáty, takže chcel by som vidieť viac e, kroku, Čo sa týka tejto smernice, mám dve otázky. E, čierny zoznam dlžníkov. Máte nejakú skúsenosť s vytváraním čiernych zoznamov dlžníkov po jednotlivých štátoch? Možno niektoré členské štáty majú lepšie postupy pri vytváraní listu zoznamu dlžníkov a tým sa zlepší transparentnosť. A druhá otázka sa týka európskeho rozpočtu. Vieme, že sa zameriavame na zmeškané platby, alebo teda mm, a, medzi podnikmi, ale aj zo strany štátnej správy. A, avšak veľkou otázkou je príspevok členských štátov do európskeho rozpočtu. Takže otázka znie, či zvažujete, alebo či už ste zahrnuli, alebo či zvažujete zahrnúť do E, tejto témy aj e, príspevky členských štátov do európskeho rozpočtu. Nikola Danty. Ďakujem pekne. Je veľmi dobré, že môžeme hovoriť o tejto veľmi dôležitej smernici. Efektívny vnútorný trh potrebuje pravidlá a tie musia zabezpečiť dobre finančné vzťahy medzi podnikmi a štátnou správou. Ja som zo štátu, ktorý je na čiernom zozname. Keďže celé roky sa nám v podstate navyšoval deficit v tejto oblasti. E, teda hromadili sa neuhradené faktúry. E, a to je téma, e, pre ktorej e, vláda sa snažila e, v podstate reagovať e, a posunúť veci vpred. Samozrejme, máme tu aj konanie pre porušenie predpisov, ktoré vedie komisia proti Taliansku. Ide o to, aby hospodársky systém bol efektívnejší pretože to vedie k deformácii trhu, takže som veľmi rád, že to je oblasť, kde, ktorá je neustále monitorovaná zo strany komisie čo sa týka uplatňovania tejto smernice. A musím povedať, že čo sa týka transpozície, to vyzerá dobre, ale to je jedna vec. Druhá vec je, že potrebujeme doniesť, priniesť výsledky, pretože to budeme posudzovaní podľa výsledkov a o, musíme aj monitorovať osvedčené postupy poučiť sa z tých štátov, ktoré sa snažia hľadať alternatívne riešenia, aby urýchlili platby. To sa týka pre všetkým štátnej správy, kde si všetci robia obavy ohľadom dodržiavania tých základných pravidel, konkrétne komisia. Takže najlepšie osvedčené postupy, to je užitočné sledovať, vedieť, kto čo robí a komu sa darí dobre, tak aby sme mohli si splniť e, nároky tejto smernice. Ďakujem. Dita Charancová. Ďakujem pekne, pani predsednička, a ďakujem aj za prezentáciu. Čakám netrpezlivo hodnotia tú správu budúci rok. Myslím si, že E, nám snáď poskytnete nejaké in, interné údaje o tom, ako sa bude pripravať táto správa. A myslím si, že mm, ide o to, či vlastne táto smernica funguje. Čo sa týka podnikov, sem tam máme negatívne odpovede, alebo skôr odpovede boli, že ani netušia o nejakej takéto smernici. Čo sa týka členských štátov, vrátane môjho členského štátu, odpoveď, ktorú som dostala, bola taká, že síce sa implementuje, ale nevedia, či funguje a vysvetlenie listom bolo také, že podľa smernice členské štáty nemajú povinnosť monitorovať implementáciu a preto nemajú žiadne relevantné údaje. A keďže tu nie je žiadna požiadavka na členské štáty, myslím si, že to bola jednoznačne chyba. A preto uh, mám trošku obavy z takých eh, výskumov, ktoré sa robia od stola, obrazne povedané. Spomenuli ste to dvakrát. Ehm, moc im neverím, pretože mm, nebude to dobrá analýza. Ja si myslím, že je potrebné mať aj diskusie eh, so zainteresovanými stranami, ľuďmi z praxe. Ehm, myslím, si, že tie interviu sú dôležité, rozhovory s ľuďmi sú dôležité, aby sa lepšie pochopili, či tá smernica v teréne funguje alebo nie, a nie nejaká štúdia od stola. To platí pre všetky vo malých a stredných podnikoch. Tí si nenajdu čas na to, aby vyplňali nejaké dotazníky a mm, dúfam, že nájdete priestor na to, aby ste v plnom rozsahu zohľadnili názory zainteresovaných strán členských štátov. Mám tu jednu otázku, pani riaditeľka. E, snažíte sa zabezpečiť to, aby boli malé a, členské, pod, malé a stredné podniky dobre informované o všetkých právach, ktoré vyplývajú z tejto smernice? vedia, že majú nárok e, na náhradu alebo na kompenzáciu e, z omeškané platby. E, na základe tých náhodných dôkazov mám pocit, že skôr malé a stredné podniky nevedia o tejto smernici a smernica pritom bola naplánovaná na ich ochranu. Vysvetlím si to správne? Ak nie, tak potom sa pýtam, čo by sme mohli spraviť preto, aby malé a stredné podniky lepšie pochopili túto smernicu. Ďakujem, Denis. Ďakujem pekne. Som veľmi rád, že máme toto, túto diskusiu. V podstate to bola jedna z prvých smerníc, s ktorou som sa stretol vo výbore pre vnútorný trh počas predchádzajúceho volebného obdobia. A, a presne ako Dita povedala, vtedy mi malé stredné podniky jasne vysvetlili, že to je pre ich fungovanie životne dôležité, aby faktory boli uhradzané na čas. Súhlasím s tým, čo povedala Dita. Výskum od stola nie je asi najvhodnejším spôsobom riešenia tejto problematiky. Máme viacero problémov. Stretli sme sa s viacerými problémami počas diskusí o smernici. Súvisí to predovšetkým s uh, eh, tým, kto má väčšiu silu. Ak ste mala, mali podnik a chcete obchodovať s veľkou štátnou správou, taká malá firma sa veľmi ťažko môže stiažovať proti samozpráve, a chce e, získať ďalšiu zmluvu neskôr, keď táto skončí. Takže rád by som sa dozvedel viac o tom, a v tejto fáze je to možné, e, možno nie, ale minimálne by to malo byť súčasťou správy, ktorú pripravuje komisia nie len formálna transpozícia, to mi veľa nepovie, ale ide skôr o to, ako, aké sú pokyny priamo e, na úrovni štátnej vlády smerom k samozpráve ohľadom uplatňovania smernice o zmeškaných platbách. Po druhé, vtedy sme diskutovali hodne o vzťahoch B2B medzi podnikmi. Opäť menšie, pre menší podnik je veľmi ťažké súdiť veľký podnik Vieme to, vedeli sme to aj vtedy a predsa len sme chceli aspoň tam dať povinnosť, ako ste spomenuli, maximálna lehota v platnosti 60 dní, ale asi vás to nikam nedovedie, ak malé podniky sa nebudú cítiť isto pri implementácii. Takže chcel by som vedieť, či členské štáty alebo podniky samotné majú mechanizmy na to, aby uľahčili malým podnikom stiažovať sa aj v medzifiremných vzťahoch B2B. A posledná pripomienka, ešte v tom čase, tuším, 2010 to bolo, komisia sama o sebe nemala dobrú históriu, čo sa týka platieb. Viem, že tu boli problémy s platbami vo všeobecnosti v súvislosti s rozpočtom, a, len som sa chcel opýtať, či komisia má v úmysle aktualizovať svoje, svoju históriu, svoje údaje o tom, ako si počína ona a či teda zahrnie aj seba do tej diskusie, ktorú máme teraz. Dobre, takže pôjdem po jednotlivých skupinách. Najprv teda podľa zoznamu každá skupina menovala jedného rečníka, potom dostanú priestor ostatní poslanci. Ďakujem pekne. Hovorí pani Grapini. Eh, Pani predsednička, ja osobne e, v podstate mňa sa to týkalo. Keď som vstupovala do politiky v Rumunsku, ešte stále hovoríme na túto tému. E, chceli by sme zistiť, či je možné si určité veci dať objasniť. Samozrejme, je to veľmi zaujímavá téma a to, čo riešime v Rumunsku, to, o tom hovorím aj tu. Poprvé implementácia smernice tu robia členské štáty na no rôznych úrovniach. E, e, sú tu veľké podniky versus štátna správa a potom veľké podniky a sú dodávateľia, malé a stredné podniky. Ja sa chcem zamerať na malé a stredné podniky. V Rumunsku sme sa snažili vypracovať čierny zoznam veľkých firiem, ktoré sa zúčastňujú výberových konaní a neplatia subdodávateľom. E, komisia nás informovala, že nemáme robiť takýto čierny zoznam ak mal, v, v smernici sa hovorí maximálne 60 dní, ale vy ste povedali medzi súkromnými podnikmi, pokiaľ to v zmluve nie je ošetrené inak. Ale malé stredné podniky nemajú takú moc, aby e, zavádzali do zmluvných e, vzťahov s veľkými podnikmi takéto podmienky. Na druhej strane tých 40 eur nakoniec neskončí v rukách malých a stredných podnikov. Čo majú spraviť potom? majú súdiť veľkú firmu, svojho, dodávať, e, svojho e, kontraktora? E, nemajú žiadnu inú možnosť, musia sa obrátiť na súd. A v mnohých krajinách u nás v Rumunsku my nemáme obchodné súdy. A takéto súdne spory budú trvať celé roky. Ľudia jednoducho si to nemôžu dovoliť. Vedeli by ste si predstaviť nejaký mechanizmus, ako zabezpečiť to, aby tieto ustanovenia smernice sa realizovali, sa uplatňovali aby mohli podniky uplatňovať právo na kompenzáciu inak, ako tým, že sa obratia na súd. V mnohých štátoch to jednoducho nefunguje. Hovorím o praxi z krajiny, ktorú poznám najlepšie. V podstate by som rada od vás dostala odpoveď na otázku, či je možné vylepšiť túto smernicu a rozpočty miestnej samozprávy a štátnej správy, tí, ktorí nezaplatili, e, nemali by platiť priamo malým a stredným podnikom ako subdodávateľom a vynechať e, tie veľké firmy? Alebo veľké firmy môžu nejaký zaviesť mechanizmus? E, proste ide o to, aby existoval nejaký iný postup ako ťažkopádne, dlhé súdne konanie ako jediná možnosť vymáhať uh, tieto poplatky. Ak nie, malé stredné podniky jednoducho nemajú možnosť uh, vymôcť viac ako 90 e, tých poplatkov, ktoré vyplývajú zo smernice buď ako paušálna suma alebo ako percento Ďakujem pekne. Chce ešte niekto vystúpiť? Ak nie, tak zo pár pripomienok z mojej strany. Ja som bola tieňovou v tom čase v rámci iného výboru. Nadviažem na to, čo <clears throat> Denis Tejank povedal o tom, akú históriu mala komisia v tom čase. že V každom prípade to nebolo dokonalé, ani ona neplatila na čas a chcela by som vedieť, že by bolo zaujímavé napríklad pozrieť sa na to, ako my platíme naše faktúry, mali by sme ísť príkladom. Opäť nadviažem na to, čo Dita povedala ohľadom usmernenia malým a stredným podnikom predovšetkým, a teda akejsi osvete. Napríklad interpretácia určitých pojmov. To je veľmi dôležité je dôležité v niektorých odvetviach, aby malé a stredné podniky mohli si vyrokovať dlhšie lehoty splatnosti pre všetkým, ak je to taký sektor, e, e, v podstate e, stavebné materiály, v podstate produkty pre kutilov, tam sú produkty, ktoré môžu, ktoré majú dlhú životnosť a nakoniec ostanú dlho na polici, nie sú kúpené. Čiže dlhšie lehoty splatnosti v tomto sektore napríklad ide o to, ako e, by sme mohli interpretovať určité pojmy smernici, malá stredné podniky. Hovoria o tom, že v zemovných vzťahoch sa uvádzajú určité pojmy a hoci je dôležitá miera flexibility, je jasné na druhej strane, že to môže vyvolať problémy, ak sa zneužíva ich interpretácia. Pani Gepard a Pán Strol by takisto chceli vystúpiť. Nech sa páči, madam Gepard. Ďakujem pekne. Mnohé z mojich otázok už zazneli, nebudem ich opakovať, ale ešte sa dotknem jedného bodu. Už keď sme e, pracovali na legislatívnej podobe, e, bolo to témou a už si to žiaľ presne nepamätám, nemám to pred sebou, neviem, čo sa vtedy dohodlo, ale Ide o definíciu verejného sektora. A je aj Európska komisia verejným sektorom? A ak áno, aj sa toho pridržajú? Ďakujem. Andreas Schrom. Eh, Andreas Schwab. uh, Pokiaľ ide o smernicu o zmeškaných platbách, tak to musíme oddeliť od toho, že v mnohých krajinách e, táto smernica ešte nie je spustená a európske právo môže platiť len vtedy, keď e, sa implementuje táto smernica. Takže mám otázku na pani Schreiber a na komisiu. Aké sú dôvody, prečo to niektoré E, členské štáty neprijali. E, sú to problémy s rozpočtom, e, alebo na to jednoducho zabudli, alebo prečo aj konanie za porušenie zanej komisii neviedlo k urychleniu. Lebo vždy sme zápasili s tou otázkou, či e, tieto konania za porušenie pomáhajú a odpoveď bola vždy, no najprv musíme rokovať a, a presvedčiť tie e, členské štáty. Mm, a, a to ma ale trošku znepokojuje. Pokiaľ ide o otázku používania E, myslím, že by sme nemali e, vyliať e, dieťa s vodou z vaničky. Takže musíme sa zasledovať za integráciu. Teda tie stredne malé podniky majú tieto informácie a samozrejme my nemôžeme presadzovať naše národné právo na európskej úrovni, pretože je odlišné, ale možno, že by sme mohli urobiť viac všetci. Jednoducho musel vedieť, že tu máme ten e, cieľ lehotu 30, ale tá diskusia o e, porušeniach bude vždycky v rukách e, sudcu nakoniec, e, lebo inak potom nemôžeme pracovať s e, týmto e, textom smernice. A to bolo mnoho otázok, hovorí pani predsednička. Možno by mohla komisia na niektoré z nich a možno by pomohlo, keby ste nám dali viac informácií o tom, aké e, konania za porušenie sú spustené, otvorené. Ďakujem. Dotknem sa otázky pána Štefanca a ten čierny zoznam. A samozrejme máme diskusiu o týchto zoznamoch, ale myslím, že v tomto prípade zoznam nie je primeraným nástrojom, pretože e, vždycky ide o verejný sektor, ktorý mešká s platbami. A preto sa sústredujeme na túto oblasť, takže myslím, myslím že tam nepotrebujeme e, zoznam, či zoznam e, obchodných e, firiem. A tie postupy e, sú známe, áno, máme proste problémy v Taliansku a, a v Španielsku a vyvíjame tlak na vlády. A, ale jednoducho černý zoznam v tejto oblasti by jednoducho neposlúžil svojmu účelu. Áno, všetci potrebujeme spätnú väzbu aj napríklad zo strany e, Eh, členov eh, Senátu Spojených štátoch, eh, my, aby sme mohli správne posúdiť, či naša legislatíva sa správne aplikuje. Pani Charancová E, teda ide o aplikáciu, e, nie sú tam formálne záväzky, ale áno, členské štáty majú povinnosť, e, musia dbať o transparentnosť, to je článok 8, takže ja si myslím, že je tu istý záväzok členských štátov, aby zabezpečili správne aplikovanie Áno, samozrejme nemusia vytvárať e, správy, ale je jasné, že aj oni majú záväzok, aby zabezpečili e, správne fungovanie smernice v teréne. A či sú stredné malé podniky naplno informované? My sme z našej strany e, spustili niekoľko informačných kampaní vo všetkých členských štátoch, myslím, že aj v Českej republike, kde sme posadili za jeden stôl E, podniky, a e, verejnosť a potom samozrejme e, máme informačné siete, ktoré by mali sprostredkovať tieto informácie stredným malým podnikom. Takže samozrejme vždy sa to robí viacej, ale my si to uvedomujeme a my sme vykonali špeciálne cielené informačné kampane. Pán de Jong a myslím, že aj ďalší sa toho dotkli, teda čo robí komisia alebo aj parlament, áno. Áno, aj my sme e, verejný sektor, takže mm, zťahuje sa to aj na nás. Ja samozrejme nemám presné číselné údaje. Ja som si túto otázku položila, keď e, som e, nastúpila do tejto funkcie, či sme my dobrým príkladom. Ja myslím, že mnohé veci sa zlepšili. Nemám ale presné e, číselné údaje, ale preverím to. Ale myslím, že to sa týka oboch inštitúcií a samozrejme mali by sme byť dobrým príkladom. Pán De Jong tiež hovoril o tom, ako menšie podniky sa môžu sťažovať na väčšie podniky. Myslím, že to je veľmi prepojené eh, s otázkou, ktorú položila Niky. Ide o eh, nespravodlivé podmienky. Áno, vždy tu máme tú tému eh, v každej oblasti, kde vytvárame legislatívne úpravy, teda máme veľké napätie medzi menšími a väčšími podnikami, teda zoberieme si len kartelové právo, keď napríklad e, odsúdite nejakú veľkú firmu, e, ktorá je veľkým obchodným partnerom, tak vstúpete do rizika, môže to byť problémom. Ale myslím, že to môžeme vyriešiť e, tým, že do legislatívy vložíme ďalšie riešenia. Potrebné sú informácie a vieme, to je všeobecne známe, že keď niekto nekoná v súlade so smernicou, tak je to je to jednoducho verejne známe, teda ak je tu spoločnosť, ktorá opakovane e, posúva termíny, tak to sa jednoducho stane známym. A Aj tu v komisii, by ste nás upozornili na veci, prípade máme teda sieť európskych firiem, kde e, vlastne možno pomôcť e, týmto podnikom. Myslím, že niekto tu spomínal, že teda to poslednou možnosťou je ísť pred súd, e, ale prakticky to tým podnikom nepomáha. áno, nie všetko sa dá legislatívou vyriešiť, ale je veľmi dôležité aby sme tu mali jednotlivé možnosti, ktoré podniky môžu využiť a že tu je aj nejaká neformálna cesta, ako, ktorou sa môžu vyhnúť e, e súdnej ceste a napriek tomu vyriešiť svoje problémy. Myslím, že som teda odpovedala na e, otázky doteraz. Andreas Schwab rečníčka sa ospravedlňuje, bude hovoriť ďalej po anglicky. Myslím, že to nie je úplne správne, čo si povedali. E, pokiaľ ide o formálnu transpozíciu, tak tam máme pomerne dobrú situáciu. Myslím, že všetky členské štáty, myslím, že ešte Írsko, tam prebieha verejná konzultácia, ale v podstate máme všetky členské štáty v skupine tých, ktoré transponovali smernicu. A, áno, e, ide, e, to, o čo ide vlastne o správnu aplikáciu, teda nie o transpozíciu. Áno, prebiehajú niektoré konania, ale oveľa väčšou témou je vlastne e, korektná aplikácia. Mohla by som teraz ešte hovoriť o, o termínoch, kedy sme odoslali e, e, rôzne e, listy, e, ktorými sme oznamovali e, konania, ale to si asi teraz neprajete. Ďakujem. A neviem, či ešte niekto chce sa vrátiť týmto témam. E, tie otázky, ktoré postavili členovia parlamentu, naznačujú, že členovia parlamentu by si prijali väčšiu jasnosť o tom, e, ktoré e, verejné orgány sú predmetom sťažnosti. Áno, povedali ste, že nejaký černý zoznam by nebol riešením, ale ja rozumiem, že členovia parlamentu by eh, nechceme teda ukazovať prstom, áno, ale hovoríme o transparentnosti, pokiaľ ide o verejné eh, orgány, o, o vlády, ktoré nekonajú v súlade. No a tiež E, tu zaznelo zlepšenie usmernení pre stredné malé podniky, hovorili ste o tom, čo by mala hovoriť komisia, ale e, e, počujem od členov parlamentu, že na tej základnej úrovni je nedostatok informácií na, na úrovni členských štátov a, a lokálnej úrovni. A preto Možno by bolo dobré e, spustiť dialog s vami o tom, ako by sa to dalo vylepšiť. No a pokiaľ ide o informácie o konaniach pre porušenie, mm, ak sa to dá tak urobiť, ako to povedal pán Šváb, že jednoducho povzbudíme ľudí, aby najprv nestupovali alebo nespúšťali konanie preprošenie, lepšie by bolo hovoriť o tom, teda ktoré sektory, ktoré členské štáty alebo ktoré, ktoré typy členských štátov je, e, e, je to zdravotníctvo alebo doprava, e, ktoré sa dopúšťajú tohoto, týchto omeškaných platieb. So I would suggest the three of us may want to follow up with you directly or um... Takže myslím, že by sa o tom dalo uh, diskutovať priamo, ale chcete sa k tomu vedieť, nech sa páči. Ako som povedala, tie tri hlavné krajiny, kde sú problémy, teda zranične, áno, zdravotníctvo je veľmi dôležitým sektorom, e, ale áno, ide o Grécko, Taliansko a Španielsko. To sú veľmi konkrétne príklady. A tam máme teda dostatok prípadov myslím, že poznáte tú tabulku, ktorú e, spracúva Interm Justícia, to je vlastne súkromná inštitúcia, ktorá robí monitoring, ale ich údaje vlastne e, sú v súlade s našimi a tam sa hovorí o zmeškaných platbách. A mm, možno by som navrhol, že ak máte nejaké konkrétnejšie témy, tak nám ich e, oznámte, my sa k tomu vrátime a ak by niekto mal ešte nejaké špecifické otázky, Kosta Antopoulos je tu, ak by ste mali nejaké špecifické otázky, e, môžete sa obrátiť priamo na neho. Ja teda požiadam sekretariat, aby sa spojil s členmi parlamentu, ktorí dnes prehovorili a, a mm, zistíme, že či si prajú ešte nejaké dodatočné informácie, pokiaľ ide o tie tabulky, e, teda či chcú informácie o niektorých špecifických sektoroch. Áno, áno, je tu ten záujem. Čo ešte môžeme urobiť viac, aby sme najmä pomohli stredným a malým podnikom? Ďakujem vám. Right, let's um, Right, so the first um, uh, vote this morning. Prvé hlasovanie dnes dopoludnia sa týka správy o emisných limitoch eh, pre eh, spalovacie motory pre netestné eh, mobilné stroje. Ak e, spravodajca nechce nič povedať, prešli by sme priamo ku hlasovaniu. And all those in favor. Kto je za? Kto je proti? Predsednička sa ospravedlňuje. Voting list. I know, I've got too many bits. Yes. Okay. Amendment 4. All those in favor, all those against. Všetci za. Tak, kto je za, proti, zdržali sa. Prešlo. Poznáte na 5, za, proti, zdržali sa. Prijaté 6, za, proti, zdržali sa. Prijaté blokové hlasovanie 36 do 39, za, proti, zdržali sa. Prijaté 40, za, proti, zdržali sa. Prijatý 41, za. Ústný pozmeňovací návrh ktorý máte. Za, proti, zdržali sa, prijatí. 42 za, proti, zdržali sa, prijatí. 43 za, proti, zdržali sa, prijatí. 44 nehlasuje sa, kompromisný 1 za, proti, zdržali sa, prijatí. 46 za, proti, zdržali sa, prijatí. 47 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromisný 2 za, proti, zdržali sa, prijatí. Pozmeňovací 9 za, proti zdržali sa prijatí. Pozmeňovací 50 za, proti zdržali sa prijatí. 51 za, proti zdržali sa prijatí. Blokové hlasovanie 10, 11, 12, pozmeňovací návrh 13, 14 za, proti zdržali sa prijatí. 15 za, proti zdržali sa prijatí. 52, 53 stiahnuté. 54 pozmeňovací návrh za, proti Zdržali sa? Prijatý. Pozmeňovací návrh 16 nehlasuje sa. Za, proti, držali sa, proti 55 pozmiel si na 19 za, proti, držali sa, prijatý 21 až 56 za, proti, zdržali sa, prijatý 20 Nehlasuje sa 22 za, proti zdržali sa prijatí. 23 za, proti zdržali sa prijatý 24. To je to isté. 57 prijatý. 57 Takže úvodné ustanovenia. 1 za, proti, držali sa, prijatý. 2 za, proti, držali sa, prijatý. 25 za, proti, držali sa, prijatý. 26 za, proti, držali sa, preveríme. Two more votes. Okay. Go, go. That falls. Takže toto vypadlo a 27, kto je za, to je proti, kto sa zdržal, vypad... neprijatý 28, to je za. Dobre, 27 preveríme. Vyzerá to, že to je predsednička, e, ja Mám tu kartičku, ale vyzerá, že ju ako keby nečítal a hlasovacie zariadenie. 28, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, 29 e, za, proti, kto sa zdržal, 30, kto je 31 stiahnuté, 32 stiahnuté, 33, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prešiel 34, kto je za, kto je proti, kto sa držal, prijatý. A posledné e, záverečné hlasovanie elektronicky teda o celom o celej správe. Prijaté 30 hlasmi, 2 proti, 4 sa zdržali. Dorozdeláme spravodajcovi. Thank you. Now, the next is Nicola Dante's report. Teraz je správa Nikola Dantiho o rozšírení geograf- ochrany geografického označovania e, na nepolnospodárske produkty v rámci EÚ. Pán Danty, chcete niečo dodať, či môžeme len hlasovať rovno? Dobre, tak ideme hlasovať. Pozmeňujúci číslo 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prešlo 2, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý, 3, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý, kompromisný návrh číslo 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 11, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Neprijatý 14, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Neprijatý 12, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Neprijatý 13, kto je za, kto je proti, to sa zdržal, prijatý 15, to je za, to je proti, to sa zdržal, neprijatý 16, to je za. Aha, 16 to je nie je súčasťou kompromisu, to je vypustenie, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, pre, neprešiel, be, bečko, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prešiel, cečko, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý, kompromis D, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 32, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Neprijatý 32, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Ečko, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý. Kompromis F, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý. G, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý. 55, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 53, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, vypadol. 56, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Neprijatý kompromis H, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý 61, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý 62, kto je za, kto je kompromis I, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý 68, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, neprijatý 69, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, Prečiel 70, kto je za, kto je proti, to sa zdržal. Prijatý kompromis G, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prešiel 79, e, to je za, to je proti, to sa zdržal neprijatý, 70, to je za, to je 80 to je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý 81, stiahnutý 82, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Neprijatý kompromis K, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý L, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý 88, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý 89, kto je za, kto je proti, kto je sa zdržal prijatý. Teraz hlasujeme o návrhu stanoviska. Koniec hlasovania. Ďakujem. 36 32 hlasov za, proti trom a jeden sa zdržal. Ďaká. Okay. Right. We've, we are running a bit ahead of time. Trošku času ešte. A experti ešte nedošli. Súbila som vás, že vás budem informovať o tom, ako sa, aké sú výsledky trialógu z vnútorného trhu o oblasti telekomunikácií, lebo som tu nebola včera. Ako viete, e, kompetencie tohto výboru v tomto baličku, sú jasné a môj predchodcom bola spravodajkyňa pre výbor bol spravodajcom výbore IMCO, Malcolm Halber a ja som prevzala jeho e, úlohu a tieto rokovania boli mimoriadne veľkou výzvou. Chcela by som poďakovať všetkým tieňavým pravodajcom, ktorí pomohli a ktorí mali dobré nápady v pokuse posunúť veci vpred. Na prvom trialógu predsedníctvo nás uistilo, že sa budú veľmi snažiť v oblasti práv konečných užívateľov, pričom sa zabezpečuje aj neutralita roamingu a nečakali sme na nejaké parciálnu, nejakú parciálnu, na e, úplnú revíziu tejto smernice snažili sme sa robiť čiastkovú revíziu, avšak eh, nebolo to predmetom dostatočnej diskusie a len v posledných týždňoch konečne sa nám podarilo dosiahnuť určitý pokrok na trialógu z hľadiska správ konečných užívateľov. Pokiaľ ide o roaming, predsedníctvo akceptovalo väčšinu z požiadaviek eh, Európskeho parlamentu z hľadiska ustanovení o transparentnosti a eh, správ, varovných správ. Toto je kľúčové, keď keď eh, ešte predtým, než eh, sa skončí roaming, užívateľia musia presne vedieť, aký, akú zmluvu majú a aké balík služieb majú a keď musia presne vedieť, keď prechádzajú do zóny s vyššími cenami. Takže budú mať eh, ustanovenia o transparentnosti, ale my sme, máme, je tu pred nami výzva, ktorá sa týka vízie, respektíve varovných správ o, o, o cenách či pretože to je komplikované pre e, operátorov. Pokiaľ ide o neutralitu siete, to je, to je veľk, stále veľký odpor poskytovateľov služieb. Budeme mať aj ďalší trialog na budúci týždeň a my sme žiadali možnosť konečného užívateľa, aby zrušil zmluvu alebo z nej odstúpil, keď nedostane takú rýchlosť služby, bola, aká bola propagovaná alebo aká bola v reklame. Takže sme celkom spokojní s výsledkami rokovaní o roamingu, ale ešte stále sú medzery z toho, čo sme chceli pre užívateľa, sladiska širších možností používania internetu. Budeme mať trialog na budúci týždeň a budem sa rozprávať aj s tými spravodajcami, či existuje nejaký spôsob, ako zabezpečiť pre spotrebiteľov to, aby mali väčšiu transparentnosť v tom, že čo sa im ponúka a či sa môžu stiažovať alebo odstúpiť od zmluvy, pokiaľ službu, ktorá im bola slúbená, nedostávajú. Bolo to množstvo, množstvo hodín rokovaní a ja by som chcela povedať, že sekretária tohto výboru bol mimoriadne nápomocný a vysoko profesionálny spôsob, spôsobe, akým k tomuto pristupovali a toto riešili. Ďakujem. Any questions?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 you just vote too fast. So I'm going to suggest we, we um... Myslím, že sme jednoducho len príliš rýchlo odhlasovali všetko. Tak prešli sme cez to hlasovanie veľa rýchlejšie, než si sekretariat myslel, takže, ale nemôžeme začať diskusiu o typ, kým nepríde expert, ktorý nám to odprezentuje. Takže ja by som navrhla 15 minútovú prestávku a snáď dojdú do 10.30. Budeme sa snažiť otvoriť schôdzu opäť o 10.20. Been told they'll be here in 10 minutes, so we... Tu budú za 10 minút, takže začneme hneď potom. O štvrt o štvrt, 11. Thank you very much. Our next session this morning is... Ďakujem pekne, takže našou ďalšou časťou dnešného, dnešnej schôdze sa budeme venovať e, zmluve medzi EÚ a Spojenými štátmi TTIP a budeme sa venovať niektorým otázkam, ktoré súvisia s zeleným obstarávaním. Boli tu pripravené tri e, informačné časti. Chcel by som poďakovať Stevenovi Vulkokovi, ktorý je vedúcim katedry pre medzinárodný obchod na London School of Economics. Je tu takisto aj pani Barbara Holson tiež z tejto školy, e, z tejto katedry a ešte e, dlhodobý priateľ tohto výboru, pán Jack Pelton, tiež e, bude hovoriť o výzvach a príležitostiach boli takisto pozvaní aj hlavní negociátori z Európskej komisie, aby zodpovedali otázky, tí prídu neskôr. Ja viem, že pán Woolcock aj jeho ľudia budú tu eh, k dispozícii dnes, ale aj potom na, neskôr na niektoré otázky. A je tu ešte pán Kozmos, ktorý tiež pracuje na tejto téme s kolegyňou Barbarou. Takže každý z vás má 10 minút na vašu prezentáciu. Urobili by sme celú prezentáciu eh, naraz a potom budú na vás položené otázky, tak to bude asi lepšie, takže nech sa páči, pán Vulko, môžete začať. Rečníkovi bez mikrofónu. Nož, ja by som vám teda predstavil dokument, ktorý sa týka verejného obstarávania v rámci TTIP. Najprv by som uvedol také základné tézy. Verejné obstarávanie je témou v rámci TTIP, v ktorom má naozaj EÚ mimoriadný záujem z hľadiska obchodnej politiky. Inými slovami, EÚ sa snaží dosiahnuť pokrok osobitne v otázkach pokrytia v úrovne mestskej aj e, celoštátnej z hľadiska verejného obstarávania. A kľúčovou disk- témou tejto diskusie je zabezpečenie efektívneho hospodárskej súťaže ktorá sa by mala existovať tak de jure aj de facto, aby sa odstránili bariéry a prekážky hospodárskej súťaže a to znamená, že to by mali byť doslovne e, preferencie či miestným dodávateľom, ale takisto aj de facto zvýhodňovanie miestnych dodávateľov z hľadiska toho, ako sa pripravujú podmienky pre verejné obstarávanie a na toto sa nesmie zabúdať. Ďalším dôležitým prvkom v týchto rokovaniach je zlepšenie efektívnej transparentnosti, čiže presne vedie, čo sa deje z hľadiska obstarávania, aké sú postupy, a keď sú publikované výzvy na verejnú súťaž a kritéria a všetko to, všetky tieto aspekty. Pokiaľ ide o podmienky nás by požiadaní, aby sme vyjadrili, akým spôsobom dohody medzi EU a USA majú vplyv na obchod a ako predchádzajúce rokovanie mali dopad na samotný typ, pretože viete, že rokovania CETA s Kanadou tie zahrňali verejné obstarávanie a naozaj to, bolo kľúčová, to bola kľúčová téma v rokovaniach a e, vtedy kľúčovou otázkou bolo pokryť tie obstarávanie na provinčnej a územnej úrovni, ktoré to sa vlastne EÚ aj podarilo presadiť, takže to v podstate bol určitý precedens pred rokovaniami v rámci TTIP a pokiaľ ide o výzvy a jednou z kľúčových výziev je naozaj presvedčiť Spojené štáty a ich e, e, zákonodarcov na, národnej úrovni, aby otvorili verejné obstarávanie hospodárskej súťaži. E, je tu otázka určitých kompetencií, pretože rokovací tým za USA, oni majú určité len obmedzenia a hľadiska toho, o čo môžu rokovať v rámci verejného obstarávania, lebo to spadá pod kompetencie štát, štátu, teda vlády USA. Keď si predstavíme, aký je rozsah tak 65 e, e, e, verejného obstarávania je na podfederálnej úrovni, čiže na úrovni miest a regionov. A keď sa pozrieme na to nižšie určitý podiel, tak je to niečo okolo 5 HDP, ale keď to vyzerá málo, ale je to naozaj veľká časť akéhokoľvek trhu. Hlavnými príjemcami v prípade EÚ, v prípade úspešných rokovaní by mali malé a stredné podniky. Je to preto, lebo väčšie firmy majú možnosť e, mať prístupu k trhu aj nepriamo, tak ako vlastne to je. To znamená, že investujú do miestnej ekonomiky a e, takýmto spôsobom vstupujú na verejný trh cez nejakú svoju pobočku, ale keď ste malá stredná, malá stredná firma v Európe, tak asi takéto možnosti nemáte iné sektory, ktoré by možno mohli využiť e, napríklad v oblasti dopravy. To je tiež e, oblasť, kde štáty zatiaľ ešte neotvorili vysokú mier, vys, lepšiu hospodárskú súťaž v oblasti dopravy, autobusové, vlakové prepojenia a podobne, takisto v oblasti stavebníctva a vo všeobecnosti, teda kto má e, výhodu z hospodárskej súťaže vo verejnom sektore je daňový poplatník. Vysoká, vyššia transparentnosť takisto znamená aj lepšiu integritu verejného obstarávania. To znamená, že sa znižuje e, miera zneužívania vo verejných zákazkách. Chcela by som sa ešte trošku povenovať otázke povahy prekážok hospodárskej súťaže amerického trhu toto sú vlastne právne preferencie de jure, ktoré ešte stále existujú. A toto sú takzvané e, tie americké e, vyhlášky, ktoré do určitej miery dávajú preferenciu americkým producentom v určitých prípadoch. Ja nebudem hovoriť detailne, ale môžem sa k tomu vyjadriť v prípade, keď budete mať otázky. Takisto sú tu aj určité preferencie voči malým a stredným podnikom s nižším počtom vlastníkov. To je taká osobitná skupina americkej spoločnosti, ako živnostníci tieto veci sú dôležité, sú predmetom rokovaní a sú rovnako dôležité aj tie de facto preferencie, o ktorých budem hovoriť eh, neskôr, keď eh, dokončím tému a keď budem hovoriť o transparentnosti. Rokovania sú v podstate o zavedení národného zaobchádzania pre chránené sektory, inými slovami zákaz diskriminácie pre verejné obstarávanie, ktoré je uvedené v rámci špecifických harmonogramov, to znamená federálne subjekty, ktoré sú na zozname a zapájajú sa do verejného obstarávania ako aj teda na štátnej úrovni a na úrovni regionálnej. V rámci EÚ máme komplexný režim pre verejné obstarávanie, ktoré sa týka všetkých úrovní e, ústrednej štátnej správy, regionálnej, miestnej samozprávy, aj e, podnikov. E, tzv. E, utilit. E, na e, strane Spojených štátov tieto pravidlá týkajú iba federálnej úrovne, ale v podstate naozaj sa to vzťahuje len na federálnu úroveň a na obstarávanie na štátnej úrovni pokrýva určitý obmedzený počet štátov, ktoré majú v podstate dohodu o verejnom obstarávaní. Ďalšie verejné obstarávanie v rámci štátov a v rámci miest, teda samozprávy, nemá jednotný systém verejného obstarávania, to znamená, postupy, ktoré vy musíte prejsť, sa rôznia. V rôznych štátoch sú rôzne a v rôznych e, mestách sú rôzne. A tu vstupuje do hry otázka transparentnosti, pretože opäť, ak ste malý alebo stredne veľký podnik v Európe a snažíte sa dostať sa na americký trh, tak nie len, že musíte poznať, ako to robí, ak to robí v Kalifornii alebo ak to robí v Los Angeles, ale musíte vedieť aj, ako sa to robí v v Houston, keď chcete ísť do verejného obstarávania. A tieto postupy sa môžu veľmi líšiť. Takže výhoda toho, aby otázka transparentnosti, inými slovami, požiadavky na zverejnenie postupy, postupov, tá je veľmi dôležitá. Keď chceme riešiť tieto de facto bariéry, je dôležité mať na pamäti aj to, že pokryť prijatie režimov verejného obstarávania závisí od recipročných rokovaní. To platí aj napriek tomu, že existuje dohoda verejného obstarávania Svetovej obchodnej organizácie. Vždy to vychádza z bilaterálnych recipročných rokovaní. To znamená, EU a USA počas celé 10 ročia rokovali o recipročných aspektoch prístupu na trh. A tá skutočnosť, že Spojené štáty nemajú verejné obstarávania, pravidla pre verejné obstarávania na úrovni štátu alebo na úrovni samozpravy. E, to znamená, že Spojené štáty stiahli v podstate e, pokrytie, čo sa týka e, pravidel verejného obstarávania pre amerických dodávateľov. Čo sa týka teda otázky transparentnosti, Transparentnosť v mnohých aspektoch je takmer takisto dôležitá ako riešenie de facto prekážok. EÚ ponúka významnú transparentnosť, pretože EÚ má jednotný systém, jednotné postupy v celej Európe, bez ohľadu na to, kde sa robí verejné obstarávanie, či na štátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ale to neplatí pre Spojené štáty. Takže tým pádom americký trh je menej transparentný. Výzvy v rokovaniach. Prvá vec, USTR v podstate nie je príslušné rokovať o verejnom obstarávaní, čiže musí presvedčiť štáty a iné subjekty, aby sa zapojili do rokovaní. A štátny legislatív, Demokratici e, v USA, poviem to rovno, nehlasujú o tom, v podstate nezískajú podporu, nebudú hlasovať za niečo, čo by dalo pracovné príležitosti Európanom. E, čiže je to naozaj náročné presvedčiť senátorov, e, aby hlasovali za otvorenie trhu s obstarávaním. Ďalšia vec, Mm, nedávno boli rokovania ohľadom dohody o vedom obstarávaní Svetovou obchodnou organizáciou, ktoré trošku rozšírili pokrytie, takže do určitej miery to ľahké vo veľkej miere uspravené bolo. Hoci sa jedná o významný ofenzívny záujem EU výzvy ohľadom presvedčenia Američanov sú e, pomerne náročné. Aké sú vyhliadky? Vyhliadky budú závisieť od celého balíka. Inými slovami, pokrok v oblasti verejného obstarávania pravdepodobne nedosiahneme, ak nedosiahneme pokrok v ďalších aspektoch TTIP, tak ako to je vždy pri mnohých obchodných rokovaniach, je tu prepojenie medzi rôznymi témami. Takisto to pravdepodobne je tzv. živá dohoda, inými slovami záverečný text o TTIP bude iba jednou fázou v procese snažiť sa dosiahnuť e, prístup na na trh s verným obstarávaním. Takže v mnohých aspektoch zlepšenie osvedčených postupov v rámci verejného obstarávania, e, kde presvedčíte štátny subjekt, ktorého sa to týka, že je to vo všeobecnom záujme, e, budú len natoľko efektívne, ako, alebo rovnako efektívne ako text konkrétnej dohody. To je asi záver prvej prezentácie. Pani predsednička, chcete, aby sme teda spravili všetky tri prezentácie? Pozem sa, opýtam sa kolegov, či chcú najprv teda všetky, či chcú všetky tri prezentácie. Hovoria, pokračujte, pokračujte, takže bolo to naozaj veľmi zaujímavé a množstvo otázok, ale poďme na ďalšiu prezentáciu. Uh, Barbara je veľmi zaujímavá v tomto zmysle, pretože pracovala aj pre obchodnú politiku Európskej komisie, aj pre Spojené štáty, takže vám ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli dnes medzi nás. Barbara Holzer. So, good morning, ladies and gentlemen. My name is Petros Kuzma. Dobrý deň, dámy a páni Petros Kuzmu. Ak neroznáte môj prízvuk, som z Kanady. Uh, Takže kolega Barbara, sme pracovali pre LCR Enterprise e, e, odbor medzinárodnej obchodnej politiky a hovoríme o výzvach a príležitostiach, ktoré tedy ponúka pre ochranu spotrebiteľov v rámci Európskej únie. Takže e, mali sme tri typ, ciele štúdie, výnimky z regulačnej spolupráce v rámci TTIP, vyhodnotenie dopadov na ochranu spotrebiteľa a vyhodnotenie dopadov TTIP pre Európsku E, regulačnú e, suverenitu. Dobrý deň, dámy a páni. Ja budem hovoriť o hlavných zisteniach. V podstate vzhľadom na existujúce dokumenty Európsky parlament a jeho regulačné právomoci pravdepodobne nebudú ovplyvnené TTIPom. Avšak navrhujeme, že EP mil zabezpečilo svoje priority v rámci regulačnej kooperačnej agendy. Po druhé, hoci regulačné procesy a filozofie sú rôzne na oboch stranách Atlantiku, sú tu viaceré alternatívy pre regulačnú spoluprácu. Tretie hlavné zistenie sa týka toho, že ochrana spotrebiteľa má aj výzvy aj príležitosti. Avšak vhodné hodnotenie dopadov bude možné až potom, keď sa ten celý proces spustí. Takže trošku kontext e, regulačnej spolupráce a prečo regulačná spolupráca je tak veľmi dôležitá pre TTIP. Pre všetkým dôležité si uvedomiť, že väčšina toho, čo získame z TTIP, bude výsledkom zvýšenej regulačnej spolupráce a nie z ďalšieho znižovania e, cieľ, pretože tarify v podstate už klesli medzi EU zatiaľ, čo sa očakáva, že Európska únia E, môže mať ďalších 70 e, až 100 miliard eur, 20 až 25 netarifných opatrení a znižení netarifných opatreniach. To znamená, boli tu mnohé snahy cez transatlantickú regulačnú spoluprácu, boli väčšinou sklamaním z dôsledku troch dôvodov predovšetkým. Ťažké je zosúľadiť rôzne regulačné filozofie, ktoré má Európska únia a Spojené štáty. Po druhé, chýba tu politická podpora pre detailnú regulačnú prácu, pretože to je prebiehajúci, pokračujúci proces. A po tretie, je tu určitá neochota legislatívcov vzdať sa regulačnej suverenity. Mali sme to v rámci transatlantického hospodárskej spolupráce, kde sa odkladalo za legislatíva vzájomné uznávanie stále do nekonečna, čo e, malo dopad aj na európsku protistranu. uh, now when we look oh, excuse me. <laughs> Thank you. Uh, so now when... Ďakujem pekne, takže teraz sa pozrieme na aktuálne návrhy Európskej komisie. Sú tu tri alternatívy. Prvá je zintenzívnená výmena informácií a výskumu medzi EÚ a US regulačnými orgánmi. Druhá alternatíva je vzájomné uznávanie, eh, respektíve ekvivalencia E, to môže byť vhodné vtedy, ak sú rovnaké politické ciele, ale prostriedky, ako dosiahnuť tieto ciele, sú rozdielne. Tento prístup ponúka vyhliadky e, vyššej efektívnosti pri nezlučiteľných e, ustanoveniach Tretia alternatíva regulačnej spolupráce je harmonizácia alebo zjednodušenie. Tu ide o to, či e, e, sa jedná o vyrovnanie smerom nahor alebo smerom nadol. My navrhujeme, že napriek teda obav, ktoré existujú, že sa zníži ochrana, e, sme za tú harmonizáciu smerom k zvýšenej ochrane. Čo sa týka toho, ako bude fungovať regulačná spolupráca v rámci TTIP, je dôležité si uvedomiť, že TTIP bude živou dohodou. Konkrétnejšie to znamená, že ako náhle sa uzavrú rokovania, vtedy sa len začne samotný proces regulačnej spolupráce medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi. Takže treba mať aj to na, petie, na pamäti a cieľom je stanoviť postupy regulačnej spolupráce, ktoré môžu v náležitom rámci dosiahnuť tento cieľ. A tým legislatívci a negociátori musia zabezpečiť to, aby tento rámec bol nielen zodpovedný a transparentný, ale aj efektívny. A komisia navrhla svoje textové návrhy regulačnej spolupráce Eh, ktorými by sa eh, orgánu, ktorý by riadil ročné priority v rôznych oblastiach a sektoroch, kde bude existovať regulačná spolupráca medzi EU a Spojenými štátmi. A to bude taká primárny inštitúciálny rámec pre regulačnú spoluprácu do budúcna, ak eh, tie textové návrhy komisie budú schválené, tak ako ich predložila. Takže zvažili sme rôzne alternatívy a procesy regulačnej spolupráce. Našim cieľom bolo zistiť, aké to by mať dopad na ochranu spotrebiteľa v rámci regulačnej suverenity. Takže e, hodne sa o týchto veciach diskutovalo. Znížené náklady cez regulačnú spoluprácu ponúkajú vyhliadky na najvýhodnejšie hospodárske zisky. Každý sektor bude mať prospech zvýšeného prístupu na trh, zniženia nákladov na obchodovanie, na kontrolu na hraniciach a zlepšené uľahčenie obchodného styku. Druhá vec, e, e, medzinárodné obchodné pravidlá, normy, e, regulačné otázky. Okrem technických noriem v rámci regulácie oblasť pravidel pôvodu môže priniesť konvergenciu a následne môže mať významné výhody pre systém obchodovania. Našou treťou otázkou bolo zvýšená hospodárska súťaž cez pokrok v regulačnej spolupráce ponúka vyhľadky nižších cenových ponúk a širšej rôznorodosti tovarov a služieb pre spotrebiteľa. Navyše zintenzívnená výmena informácií ponúka príležitosť posilniť e, politiky ochrany spotrebiteľa ďalej. Navyše v prípade spoločných prístupov pravdepodobne e, si to zoberú za svoje aj iní na globálnej úrovni. V každom prípade, ak bude reglementácia konkurencieschopnejšia, to neznamená, že musíme nájsť na nižšieho spoločného menovateľa, ale skôr zistiť, či je možné veci zblížiť a či tá koordinácia je prospešná. A na záver, takéto komplexné rokovania ponúkajú aj príležitosť E, že poskytnúť ďalšie vonkajšie hnacie sily, ktoré potrebujeme na to, aby sa domáce politiky dostali do závozu. Avšak nielen prísľuby, ale aj veľké výzvy toto všetko obnáša. A v našej štúdii sme upozornili pre všetkým na štyri výzvy. ktoré bude predstavovať tie typ pre ochranu spotrebiteľa. Prvou sú problémy so zosúladením rôznych regulačných filozofií medzi EÚ a USA. EÚ má prístup pred, e, opatrnosti a Spojené štáty vychádzajú z dôkazov. V niektorých sektoroch vidíme určitú regulačnú spoluprácu, e, ľahšie realizovateľnejšiu, napríklad zintenzívnená výmena informácií, to by napríklad pravdepodobne E, mohlo vzniknúť v chemickom sektore. Druhou výzvou bude zistenie najlepších alternatív pre obačnú kooperáciu a identifikácie vhodných priorít. To znamená, ako náhle sa uzavrie dohoda, potom regulačné orgány v rámci spolupráce a Európsky parlament takisto musia zabezpečiť to, aby sa stanovili vhodné alternatívy pre regulačnú spoluprácu v e, vhodných sektoroch povedzme, tak, ktoré sú citlivé alebo veľmi dôležité pre ochranu spotrebiteľa. Tretou výzvou je dobré nastavenie procesu, tak aby institucionálny rámec bol dostatočný na zabezpečenie pokračujúcich úsilí regulačnej spolupráce konkrétnejšie že regulačná spolupráca orgán v rámci stanovania svojich ročných priorít, to boli efektívne, aby Európsky parlament zabezpečil svoj vstup, aby jeho priority boli premietnuté do ročných priorít. E, e, RCB a štvrtá vec je e, zachovanie regulačnej suverenity Európskeho parlamentu s textových návrhov komisie vyplýva, že hoci to tak síce vyzerá, regulačná spolupráca, orgán regulačnej spolupráce, aspoň z pohľadu komisie, by mal mať priestor na tvorbu pravidiel a Európsky parlament bude mať naďalej moc schváliť alebo zamietnúť odporúčania, ktoré predloží mm, tento orgán RCB, orgán regulačnej spolupráce. Takže v našej štúdii sme E, robili prípadové štúdie zo štyroch sektorov, ktoré vám stručne predstavíme. Automobilový priemysel vo veľkej miere získa na zbližovaní pravidel. Automobilový sektor je druhý najväčší vo svete a Spojené štáty predstavujú najväčší trh pre európskych vývozcov je možné vytvoriť jačne, značné stimuly tým, že sa znížia regulačné náklady, označovanie produktov, testovanie a testáciu. Hovoríme o súčiastkách vozidiel, ako je osvetlenie, bezpečnostné pásy a podobne. Je potrebné zabezpečiť podobnú mieru bezpečnosti a regulačné procesy sú pritom však veľmi rozdielne to však znamená, že je tu celá škala rôznych regulačných postupov, kde je možné mať vzájomné uznávanie. To sú, súvisí aj s návrhom komisie z maja 2013, kde sa naznačuje taký dvojitý cieľ. Vzájomné uznávanie bude znamenať e, prípravu metodických postupov a regulátori budú môcť posúdiť ekvivalenciu. Druhým aspektom bude to, že prípravy medzi EU a USA by mohli viesť k prijatiu spoločných medzinárodných noriem. Druhou prípadovou štúd- štúdiou, tá sa týkala informačných a komunikačných technológií IKT sektora a tu sme zistili, že sú tu príležitosti regulačnej spolupráce v sektore IKT, sú sľubné a sú tu určité oblasti, ktoré predsa len majú otázku o ochrany spotrebiteľa. Čo sa týka spotrebiteľov, tí budú mať výhody lepšej posilnenej spolupráce vo viacerých aspektoch IKT ako e-označovanie, e-dostupnosť a certifikácia IKT v dôsledku regulačnej spolupráce malé a stredné podniky by mali mať nižšie náklady, to znamená, by sa to malo premietnúť aj na nižšie ceny spotrebiteľa v konečnom dôsledku. Avšak citlivou oblasťou je ochrana osobných údajov a parlament aj komisia jednoznačne povedali, že tu nechcú rokovať o opatreniach o ochrany údajov. Američania veľmi chcú rokovať bo, zakázať lokalizačné opatrenia, data lokalizačné opatrenia. Chcú, aby to bolo v časti elektronického obchodného styku. TTIP vyvíjajú tu tlak aj amerických legislatívcov, aby sa zakázali uh, data lokalizačné opatrenia v nadchádzajúcich zmluvách. To znamená, že Európsky negociátori majú na jednej strane otázku ochrany osobných údajov a jednoducho sa tu žiada, aby boli príjmané aktuálne platné medzinárodné normy, čo sa týka ochrany údajov. A na záver zameranie sa na oblasť ochrany spotrebiteľa. My navrhujeme, že Európsky parlament a jeho regulačná suverenita asi nebude postihnutá TTIPom alebo obmedzená TTIPom. TTIP bude živou dohodou, ako tu už zaznelo. To znamená, že trvalý e, mechanizmus bilaterálnej spolupráci by mal fungovať. To nemusí nutne byť, že to nemusí nutne znamenať, že to je nezlučiteľné s demokratickou kontrolou Európskeho parlamentu. Ako náhle budú prijaté, ak by boli prijaté návrhy e, komisie, tak e, Európsky parlament mohol zahrávať tieto úlohy, e, riešiť všetky aktivity, ktoré si vyžadujú legislatívnu zmenu, zabezpečiť to, že orgán regulačnej spolupráce ECB je transparentný a overovať priority v programe, v ročných programoch regulačnej spolupráce a zohľadniť aj ochranu európskych spotrebiteľov. Ďakujem pekne. Thank you. That's extremely helpful. I've had the benefit of being able to read to Ďakujem, bolo to veľmi užitočné. Ja som si to mohla prečítať ešte predtým, ako ste to prezentovali. Eh, kolegom chcem povedať, že tieto dokumenty sú k dispozícii online a samozrejme že ich poskytneme aj mnohým tisícom ľudí, ktorí sa na nás obrátili v tejto téme. E, nasleduje prezentácia pána Žaka Pelkmana, ktorý bude hovoriť o e, štandardoch. Nech sa páči, Žak. Ďakujem pani predsednička, členovia parlamentu, dámy a páni. Je mi cťou, že môžem hovoriť o tých zásadných veciach e, TTIP, teda môžeme hovoriť o tom, o čo naozaj ide. Najprv teda niekoľko všeobecných e, záverov a potom k samotnej podstate, pretože to je to veľmi e, odborné pozadie. Takže tie hlavné body, s ktorými začnem. E, TTIP a tie centrálne témy. Um, nič sa nezmení, ak by e, Spojené štáty používalo tie vzorce, ktoré používa. E, teda ide, e, ide o vlastne tú TPT kapitolu, ktorá je veľmi slabá, ale zo strany EÚ je to oveľa silnejší text. Takže TPT z ehm, TTIP vypláva 5 e, dôležitých otázkach, e, otázok, ktoré si teraz všimneme. E, je to odlišnosť systémov štandardizácie a potom Spojené štáty majú veľmi nízky, nízku mieru štandardizácie. Potom spôsob, akým sa štandardy prepájajú na nariadenia. Často sa to alebo usmernenia, e, často sa to zamieňa. E, e, teda napríklad pokiaľ ide o vozidlá, tak tam ide o právne dokumenty. Potom posledenie konformity, aj tam sú odlišnosti. A piata otázka, umoženie alebo neumoženie konkurenčných štandardov v št- na trhoch EÚ a Spojených štátov. Pani predsednička žiada rečníka, aby posúval aj e, e, e, snímky, ale rečník odpovedal, že nie. Takže TTIP e, v strede je teda regulačný stĺpec a teda typy sú pre napojené na regulatórne kapitoly, o ktorých sme už diskutovali. A samozrejme je to prepojené na všetky sektory. To neznamená, že verejné obstarávanie by nebolo dôležité, ale tu vidíte v strede to, čo je dôležité. A, a tu vidíme 56 e, v predpokladaného zisku TPT eh, eh, ide vlastne o, o to, že sa na poli TBT. TBT sú vlastne tie tri e, e, e, oblasti, tá teda súčasti, e, súčasti sa regulatórneho a e, teda hovoríme o e, e, usmernenia A my sme e, už mnoho urobili, ale musíme naozaj postupovať e, s plnou vážnosťou. Keď sa pozrieme na e, summit EU, e, v, p, e, publikovali sme vlastne nedávno e, e, dokument, kde hovoríme o e, veľmi dôležitej spolupráci e, v regulatorných režimoch Mm, uvádzame tam webové stránky e, za posledných 20 rokov a, všetko, čo sa vykonalo za posledných 20 rokov a tam je ďalšie prepojenie e, na 72 e, webových stránok, ktoré obsahujú všetky podrobnosti. Takže ten záver je, nepostupujeme systematicky. A ďalší dôležitý záver je, že ak ak budeme riešiť TBT, tak vlastne nevyriešime cieľ. E, čokoľvek ľudia kričia na uliciach, e, to nie je pravda. TBT e, vo BTO to vlastne neurobí. A to pozadie je, že vlastne regulátori to nikdy neurobia, ani to nemôžu urobiť. A teda to nie je téma, to je dobre. Ofenzívny záujem o TBT je v tom, že EU musí mať ambiciazný prístup, pretože si to prajú um, musí to byť ich záujem, aby táto dohoda žila. Ale samozrejme sú tu isté nedostatky. A toto to, to je predstavný problém. Samozrejme máme aj defenzívny záujem, teda ide o, o vzájomné znanie štandardov. K tomu sa ešte vrátim. Kapitál TBT je slabá. A v tretej odrážke vidie štyri hlavné e, slabé stránky. A tie chceme, aby tam boli a sú v návrhe EÚ. A to je veľmi dôležité. A kapitola CETA e, e, je tiež slabá, trošku lepšia ako bola, ale e, nie je dostatočná. Ale pokiaľ ide o konformitu, to je veľké víťazstvo, to je kapitola 27, teda mm, to je veľmi dobrý text. A to je pozitívne prekvapenie. Takže ak by e, vlastne Spojené štáty mohli urobiť, tak by to bolo dobre. Tu sú štyri možnosti, o ktorých sa často hovorí. Harmonizácia technických e, pravidiel, harmonizácia technických štandardov, vzájomné technických e, pravidiel a ekvivalencia, kolega o tom hovoril, a vzájomné uznanie technických štandardov Eh, len niekoľko eh, dohod o voľnom obchode eh, má takéto uznanie, ani nafta to nemá. Mm, zdalo by sa, že nafta niečo také obsahuje, ale nie je to tak. Iba možno doprave niečo, ale to je všetko. Takže je veľmi dôležité, aby sme v tejto oblasti niečo mohli ubrať, ale nemali sme veľké očakávania. Hm, môžem uvieť niekoľko príkladov niektoré e, e, takéto dohody vedú ku dobrovoľnej harmonizácii. Môžem sa k tomu vrátiť. A v našom dokumente, ktorý som robil s Petrom Chaseom, ktorý sme zverejnili, tam máme niekoľko takýchto príkladov. Ale je to veľmi náročné a ťažké. Harmonizácia štandardov písmeno A, spolupracujeme EU a US, e, e, e, by sa mala uberať cestou harmonizácia štandardov teda prepojenie ISO a IEC. Právečno to ale nie je také e, samozrejme. To si musíme uvedomiť. A potom otázka, a kto by mal spolupracovať? Možno si spomínate Elena Santiago, e, minulý, e, vo februári sme o tom hovorili, e, e teda e, je to, je to úžasná dáma a, a keď dostala otázku od jednoho členov parlamentu, akú, o akú spoluprácu vám vlastne ide. Mala eh, no, len jeden príklad a to je, to je problém. Takže eh, nie je tu veľká chuť eh, urobiť niečo také. No jeden dôvod je, to je vlastne tými malými písmenami pod tým riadkom which ktoré, ktoré, ktoré e, orgány. Ale čím viac túto prácu robím, a včera v Dánsku sme o tom e, hovorili. Tak čím viac sa tomu venujem, tým viac myslím, že ANSI e, e, nie je správnym stranou cestou. Všetci vytvárajú medzinárodné štandardy, nie ISO, nie IEC. STM štandardy sa často používajú. Takže myslím, že by sme by sme sa mali priamo e, venovať tejto téme. A to by možno mohlo zvyšiť záujem aj na strane Spojených štátov. No a potom e, dohody Dražany Viedeň. E, tam sa e, vlastne simultáne rozhodlo e, o týchto štátoch a Spojené štáty by to mali urobiť tiež, pokiaľ ide o SOIEC. Zájemné uznanie E, nariadení. To nie je dobrý nápad. Ehm, máme tu vlastne voľný pohyb a e, to proste jednoduché nie je možné e, v rámci TTIP. Ale máme tu ekvivalenty. A rád by som vám priblížil, ako vlastne ekvivalencia môže fungovať nemáme teraz čas, aby sme sa tomu venovali, ale ak bude otázka, tak na to odpovedám. No a potom veľký problém vzájomné uznanie štandardov. Ja hovorím e, nie. A aby sme to e, vysvetlili, e, tam sú veľmi, veľmi veľké skryté záujmy e, na strane Spojených štátov, pretože oni majú svoje štandardy, ktoré používajú v celom svete. E, ASTM, eh, tie nie sú automaticky uznávané, ale eh, mnohé štandardy my máme v našich zákonoch. Takže my musíme byť veľmi opatrní, keď hovoríme, že Spojené štáty neuznávajú štandardy ISO, IEC. A to je preto, lebo tieto orgány už majú vlastne za sebou históriu 30-40 rokov a sú prakticky uznané na trhu. Takže nemôžeme jednoducho povedať ISO, IEC, pretože oni majú e, e, iné dlhé dedičstvo aj na európskom trhu. Takže musíme nájsť spôsoby, ako by sme to vyriešili a, a nesmieme byť príliš dogmatickí. Nesmieme byť ani krátkodobo, ani dlhodobo byť dogmatickí, pokiaľ ide o ISO a IEC štandardy. Ale treba samozrejme žiadať aj flexibilitu na strane Spojených štátov. A to je možné, pretože jeden zo spôsobov, ako sa uzakonujú štandardy, e, to je vlastne e, spôsob USOMB e, a, a obežník A119, kde sa mm, vlastne hovorí o tom, ako to možno využiť v TTIP. A Európania tam majú veľké, veľké očakávania. Mohli by sme hovoriť o tých rôznych možnostiach na strane EÚ, e o čo by mala žiadať e, USA a tiež naopak, ale z e, časových dôvodov neurobím, na požiadanie môžem. Pokiaľ ide o posúdenie konformity, aj tam máme naše priania. Máme veľké problémy v oblasti elektrického inžinierstva a elektrických prístrojov. OSHA to je regulátor v Spojených štátoch, ktorý sa venuje bezpečnosti práce a na pracovisku. A oni to robia veľmi obsiahlým spôsobom, to by sme mohli zlepšiť, to by pomohlo aj e, e, v EÚ. E, mali sme tu briefing, ktorý som viedol. Tam sú tri požiadavky. Slobodná voľba medzi týmito NRTLS, a zatiaľ to nefunguje, a to vytvára veľké problémy v konkurencii. Po druhé, e, predvedenie duplikovania testov e, e, súčiastok, teda ak sa už dostanú do prístrojov, tak sa musia znova testovať a to nie je potrebné. No a potom máme samozrejme UL, a teda disciplinovanie UL a predchádzanie zneužívaniu dominantného postavenia Eh, dochádza ku extrémnemu nárastu cien a ja myslím, že tomu musíme sa volať. No a eh, CETA eh, má svoj protokol, máme MRA so Spojenými štátmi a v oblasti elektrických prístrojov vďaka OSHA máme dohodu. V Eh, oblasti zdravotníckých prístrojov to teda oveľa ľahšie ako pred 20 rokmi teraz. Eh, regulačná spolupráca, tam to tiež nie je veľmi slubné. Prekvapivý výsledok jednej štúdie v oblasti MRA eh, z 1998 hovorí, že v troch z tých sektorov, ktorých to zlyháva, Ehm, tá regulačná spolupráca fungovala na svetovej úrovni. Teda nejde o to, že tá dohoda je lepšia. Môžeme mať teda e, dobrovoľné usmornenia napríklad v oblasti zdravotníckých prístrojov. A tieto usmernenia sa potom e, dobrovoľne príjmajú do národnej legislatívy. E, teda toto sú vlastne regulátory, ktorí požívajú vzájomnú dôveru a v rámci tejto dôvery e, príjmu identické usmernenia v národnej legislatíve. A v TTIP by sme mali zabezpečiť túto možnosť, aby e, sa teda príjmali identické usmernenia. Takže regulačná spolupráca e, je lepšia. Samozrejme, ale sú tam podmienky, teda musia byť lepšie regulačné princípy. Rád by som teda e, ukončil s niektorými špecifickými poukazmi, a to bude trvať asi minútu. Je pravda, že Spojené štáty by sa malo uberať smerom k štandardom ISO e a IEC, ale hneď, ako to povieme, tak musíme rešpektovať, že tých 9 hlavných orgánov má e, medzinárodný štatút, ktorý si budovali 10 e, ročia a je to e, uznávaný štandard aj v Európe. Takže to musíme zohľadniť v takej podobe, aby dlhodobo sa to mohlo prepojiť na ISO, IEC. Ale to sa jednoducho urobiť nedá. Napríklad pri stavbe lietadla. IASA musí certifikovať z bezpečnostného hľadiska toto lietadlo a robí to podľa štandardov ASTM teda mnohé z nich sa používajú v európskych podnikoch. To nie sú len ASTM štandardy, teda máme tu e, výbor pre e, e, súčiastky do lietadiel, ktorý je spoločný pre EU a, a Spojené štáty. Tam je mnoho európskych inžinierov a oni sa na tom zhodnú. Takže je veľmi dôležité, áno, chceme ísť smerom ISO, IEC, ale nemôžeme obchodovať e, e, podľa TTIP e, len podľa toho. No a potom štandardy, ktoré sú v zákonoch. Teda polovička z nich je v rámci týchto deviatých orgánov. Oni sú vlastne našim cieľom. Na nich záleží, ak chceme niečo urobiť v rámci TTIP. No a na druhej strane potrebujeme vlastne otvorenie na oboch stranách, Uvedol som niekoľko návrhov a môžem sa im venovať bližšie. Teda aj pre štandardy rôznych som a potom posúdenie konformity. A to posledné. Európa sa musí vážne zamyslieť nad tým, e, e, máme nový legislatívny rámec a e, v Spojených štátoch nemôžeme vlastne e, postupovať v rámci e, self-declaration, teda e, vlastných vyhlásení. Teda ide o vstup na trh. Mali sme veľmi podrobné posúdenie rizik a ľudia OSHA hovorili o tom, že OSHA to mm, nepripustila, lebo e, v náš systém e, vlastných vyhlásení e, má medzery. A keby sme nemali tieto slabé stránky v našom systéme, tak by to boli kúpili. A mali by sme nižšie náklady v TBT pri strojoch a prístrojoch. vývoz strojov a prístrojov do Spojených štátov je oveľa väčší, než e, pokiaľ ide automobily a chemické látky. Takže je veľmi dôležité pre nás, aby sme toto dali do poriadku. Ďakujem. Thank you very much. Now we've been joined by three... Ďakujem pekne. E, teraz sme pripojili traja ďalší hlavní negociátori za komisiu. E, takže Fernando Pero, ktorý je e, vedúcim sekcie pre rokovania oblasti cieľ a e, necelných rokovaní. Takže tu sú z Európskej komisie, aby pomohli pri zodpovedaní otázok. Prvnež prejdeme k jednotlivým otázkam. Prvnež dám slovo teda poslancom ja neviem, aké majú skúsenosti s poslanci, ale pamätám si, že ja som obdržala asi 7 tisíc mailov a nie všetky boli rovnaké, stále prichádzajú a chcela by som teda aspoň nejaké vysvetlenia týchto argumentov v takom jazyku, ktorému ľudia budú rozumieť. Čiže ak by bolo možné, aby sme sa mohli vyhnúť používaniu odborného žargonu a skratiek, ak sú nejaké skratky, tak treba vysvetliť, že aké, pretože aj v prezentácii teraz bolo tiež e, skratka, ktorú ani moji experti nevedeli vysvetliť. Takže viem, že to sú komplikované argumenty, ale pokúste sa použiť jasný jazyk. To by bolo napomocné. Takže prvom dám slovo Evelyn Gebhardt, nech sa páči, aj položila otázku a ja pôjdem potom po politických skupine. Ďakujem pekne, vy ste vlastne mi už zobrali jednu pripomienku, alebo spomenuli ju, pretože my sme chceli, aby tá diskusia, ktorá tu dnes prebieha, tá prebieha aj na internete a ľudia, ktorí majú to záujem, tak e, bolo by dobre, keby ste použili taký jazyk, ktorému rozumejú aj občania a pok ide o množstvo rôznych skratiek, keď človek nie je e, rodeným angličanom, tak je naozaj osobitne ťažké a vôbec sa potom ťažko sledovať, čo sa tu vlastne povedalo a to považujem za naozaj škodu, pretože tu množstvo informácií sa stratilo. Ja viem, že to, nie je ťažké, že to je ťažké pre ľudí, ktorí sú v tom doma, ale naozaj bolo by dobre, keby ste sa pokúsili hovoriť takým jazykom, ktorým ľudia rozumejú. Teraz vám tu množstvo otázok, ja vyberiem z nich iba niekoľko, pretože inak by som zobrala všetok váš čas. Čím viac počujem vám vysvetlenia, tým viac otázok mám a to je môj veľký problém. Eh, som si tu zaznamenala, keď pán Bergman povedal, že vlastne vzájomné uznávanie sa nemá zahrnúť, to veľmi vítam, eh, pretože viem, že sú s tým veľké ťažkosti. A tu prebiehala aj diskusia, ktorú sme mali veľmi intenzívne aj v prípade služieb, eh, keď sa prijímala smernica. A prakticky je tu ten prin, princíp, kto, teraz tu šla otázka princípu, že či chceme, aby aj služby boli zahrnuté, alebo nie vtedy. A tu akoby vlastne zase tá istá otázka akoby ekvivalencie. A na to som sa chcela spýtať, že či nemôžete ešte trošku lepšie toto vysvetliť, že čo myslíte touto ekvivalentnosťou? Konkrétne nejakým jednoduchým spôsobom uviezť nejaký jednoduchý príklad, tak aby človek mohol toho pochopiť, že čo sa tým myslí. A potom druhá otázka je, teda som zabudla, ako sa volajú jednotliví e, rečníci, pretože nebolo to v našom programe uvedené, tak sa stvarňujem, ale pokiaľ ide o e, regulatornú spoluprácu a otázka ekvivalentnosti, e, s, uvádza sa, že tu ide o to, aby sa posunuli normy nahor, navrh, aby sa zvýšila kvalita noriem. A ja by som tomu rada verila, ale tu by som tiež chcela počuť potom viac argumentov alebo príkladov, ako sa to má dosiahnuť. Pretože množstvo z tých e-mailov, ktoré ja zostávam, ti, ti opakujú do okolo to, že my máme naše vysoké normy a nechceme z nich upúšťať. A tu potom mám, som počula aj pána E, ktorý to povedal, že možno niektoré normy nebudeme môcť dosiahnuť, keď napríklad v prípade liečiv sú veľké rozdiely v normách medzi Európskou úniou a Ameri- Spojenými štátmi americkými z hľadiska požiadaviek na kvalitu. Takže toto je tu otázka. A tretia otázka, a to už bude posledná, ktorú teraz položím, teraz tých mnohých, ktoré som si pripravila, tie verejné obstarávanie. Povedali ste, že u nás v Európskej únie platia európske predpisy, je tu vnútorný trh, všetko je rovnako regulované. Vonkoncom a to nefunguje pre Spojené štáty, pretože každý jeden spolkový štát má svoje vlastné predpisy, to je v poriadku, ale nie úplne lebo aj v európskom práve, ktoré my máme, máme tiež množstvo rôznych ustanovení, e, kde v rámci e, vypisovania verejných súťaží sú ponechané na členské štáty, že či si niektoré kritéria uplatnia alebo nie. A viem, že v Nemecku e, z federálu sú tiež určité pravomoci im posunuté na úroveň e, jednotlivých spolkových krajín, že či niektoré kritéria uplatnia alebo nie. A tu je tá jednotnosť európskeho trhu, tak ako o nej hovorí, ja aby som ju trošku relativizovala v tejto, tejto súvislosti. Takže tu ide naozaj o kritéria, ktoré súvisia často s, napríklad s pôvodom aké sú podmienky, aké sú ja neviem, clá a podobné. My si myslíme, že v tejto oblasti, keď hovoríme, že chceme odbúrať prekažky a bariéry, tak tie pre bariéry, ktoré my sme si e, odbúrali, e, aby sme zvýšili kvalitu, tak aby zase tieto neboli opäť postavené. Ďakujem pekne. I'm going to start a clock. I'm afraid I'm going to... Predsednička, nuž, budem musieť dať každému rečníkovi len jednu minútu, pretože inak sa nám nepodarí dostať žiadnu odpoveď od našich expertov, hovorí predsedajúca, aj keď ja viem, že je tu množstvo tém, o ktorých chceme hovoriť. Pani, teraz Andrea Šváb. E, pani predsednička, ja by som chcel povedať jednu vec oproti tomu, čo povedala e, pani kolegyňa Gebhardt, pretože tu práve, že e, nie je dosť veľa možností pre e, členské štáty, aby si upravovali podmienky pre verejné obstarávanie podľa ako chcú. Nie je veľký priestor. A pokiaľ ide o Ameriku, tam situácia je taká, tak ako to teraz bolo povedané, že tie, tá federálna úroveň alebo tá úroveň nižšia, tak tá má naozaj E, veľmi dôležitú úlohu. Aj tak sme hovorili, že ide o 4 HDP, to, čo toto, tieto kontrakty predstavujú a ja by si myslím, že mohli by sme vychádzať z toho, že keby sme za niekoľké roky napokon dostali na tú európsku federálnu úroveň, takže to by bol určitý zlom aj v tom systéme, ktorý oni majú a myslím si, že z dlhodobého hľadiska by to snáď mohlo byť aj možné, že sa jednoducho tieto štáty vzdajú týchto kompetencií. Dan Dalton. Dan Dalton, ďakujem pekne pani predsedajúca, bude pokúsim sa byť stručný, pokiaľ ide verejné obstarávanie, ten federálny problém, ktorý my tu máme, ako predpokladáte, že ich chcete presvedčiť, aby súhlasili s nami, čo, aké iné e, ústupky im ponúkneme v rámci tej typu, aby sme ich posunuli v tomto. A isté toto je e, zhoda v voľnom obchode, pretože keď vy hovoríte, e, že oni, Američania podporujú veľké firmy, aby si otvorili miestne pobočky a potom majú prístup k trhu, a to je síce fajn, ale je to dosť e, taký e, silný argument pre tých, ktorí si, e, sú za to, aby si ponechali tie e, rôzne americké ochrany sociálne ustanovenia. Potom ďalšia vec, keď ste hovorili, že sú tam z hľadiska znižovania cieľ dosť obmedzené možnosti, lebo už celá prakticky netli, ale napríklad e, e, iPad je napríklad lacnejší v Amerike než napríklad tu o 40 libier a podobne. Či, čiže či otázka by bola, keby sme mali dobrú dohodu o clách, tak možno by sme mohli získať aj takéto rôzne výhody. Eh, mám ešte mnoho otázok, ale keďže nemám veľa času, nemôžem. Eh, teraz Dita Charanzová, ďakujem pekne. Chcela by som poďakovať eh, panelistom za prezentácie a aj, aj, aj za to, to nadšenie z té typu. Predovšetkým som bola rada, že som počula uistenie, že stanovisko tohto výboru bolo správne. Poprvé, pokiaľ ide o verejné obstarávanie, kľúčová priorita, to je to najväčší záujem EÚ a tiež vítam aj váš záver, že e, súčasná dohoda z VTO nestačí v prípade geografického označovania, mali by sme ísť ďalej. A potom je tu ďalšia otázka, ktorú spomenul Daniel e, že čo môžeme urobiť preto, aby sme donútili alebo zahrnuli jednotlivé americké štáty do týchto rokovaní, čo urobila komisia v tejto oblasti a čo my ako parlamentári by sme mohli robiť v tomto. Tak aby sme naozaj pochopili, aké sú záujmy e, Spojených štátov a záujmy Európskej únie týchto otázok. Ďalej, pokiaľ ide o cla a tie necelné bariéry, súhlasím s vašimi závermi aj s tým, že prakticky to je tá čerešnička na torte, takže musíme tlačiť na odstránení technických prekážok obchodu, treba viesť dialog. A ja si myslím, že keď sa nám nepodarí nechať tú zmluvu od, akoby živou, takže keď sa nám nepodarí vyrokovať niektoré veci teraz, aby to bolo možné dosiahnuť potom v budúcnosti. Je tu veľmi zaujímavá táto diskusia, možno by bolo dobre, keby sme ešte sa tomuto mohli venovať. Predsednička, bolo by dobre, keby sme kladli e, otázky, aby sme mohli mať odpovede na otázky. Ja nechcem mať tu dneska rozpravu, Môžeme mať aj rozprávu niekedy inokedy. Teraz sme chceli položiť otázky našim panelistom. Denis nie je prítomný, Pascal Durant. Len veľmi rýchlo, Vicky, keďže sa máme obmedziť na otázky. Ja nemám otázku na opýtanie, ale jednoducho preto, že si myslím, že vysvetlenia e, v podstate predstavili veľké nadšenie. A nadšenie, keď spojíte s propagandou, tak to vyvolávajú mňa obavy. Nemám chuť klásť otázky, jednoducho sa obmedzím na to, že si nechám svoj názor na túto tému pre seba. Ešte tu bude množstvo času na vyjadrenie názoru. Ďakujem pekne. No poprvé realitou je to, že e, eh, ak tu máme iné čísla ako komisia, Spojené štáty sú protekcionisti, čo sa týka e, eh, trhu obstarávania. Komisia bola, že 32% eh, trhu a v Spojených štátoch je otvorených, zatiaľ čo na Slo- v Európskej únie je to vyše 80%. Podľa mňa to je definícia protekcionizmu a mohli by nám odborníci potvrdiť tieto údaje. Po druhé, všetci, teda hovorí sa, že obe strany sú za transparentnosť zároveň sa hovorí aj to, že Európska komisia nám poskytne písomnú informáciu o tom, že čísla, ktoré udávajú Američani, sa týkajú za rok 2008 a že od roku 2008 nemajú informáciu o otvorenosti e, trhu verejného obstarávania Spojených štáty. To je trošku čudné. Tretia vec, Američania sú ochotní sa otvoriť Európanom, ale zároveň sa chcú vybaviť protekcie na ďalšou protekcionistickou e, legislatívou, napríklad America X, čo si o tom myslia odborníci. A čo sa týka Európskej komisie, uistila ma len málo stretnutie s e, komisárkou e, je tu veľká asymetria pre mňa, je tu naozaj veľká asymetria otvornosti trhov. Mám obavy a obraciam sa na komisiu, pretože posledné odpovedi, ktorú sme dostali, nám komisia vysvetla, že spraví všetko preto, aby zvyšila otvorenosť trhu na 95 e, e, trhu s verejným obstarávaním mm, na malé stredné podniky. Neskrývam to, že ja som za podpísanie tejto zmluvy, ale čím viac počúvam čísla, tým väčšie obavy mám a možno, že aj zmením nakoniec názor. Ďakujem. Okay, Anna Maria. Ďakujem teraz, Anna Maria než prejdeme k technickej otázke, musím si poznamenať skutočný politický problém, lebo na, konečne máme diskusiu už e, k veci, ako hovoríte, aj vieme, že leitmotívom je, že je tu akoby nedostatok pokroku z americkej strany, fragmentácia ich systému, ich neochota prejsť na globálne normy a pokiaľ ide o verejné zaobstarávanie, obstarávanie, tá konver, regulácia čiastočnú konvergenciu či približovanie sa legislatívy, tak e, vidíme, že sú problémy prakticky v posilňovaní našich vlastných legislatívnych právomocí. Ja by som možno chcela počuť o vás, ako povedala e- Evelyn, pokiaľ nemáme vzájomné uznávanie a vy odporúčate, aby sme nešli tým smerom, tak potom čo? a v čom má byť tá spolupráca e, medzi tými normotvornými orgánmi? Ako by to malo byť v budúcnosti potom? Ako majú si spolu sadnúť a pracovať na spoločných normách, aspoň pre, tú, pre budúcnosť? Ktoré sektory, sektory možno by mohli technicky prejsť e, týmto smerom? Ale moja kľúčová otázka je, ako môžeme premostiť túto medzeru medzi tým, čo vy hovoríte, tými veľkými výzvami a to verejnou diskusiou, ktorá je úplne inde pretože vy jasne hovoríte, že legislatívna zvrchovanosť Európskej únie a parlamentu, o tu tu nejde. Tá sa nespochybňuje. A my máme našu, naše úlohy, ktorú si plníme, ale videli sme takisto aj na plenárke vyjadrenie jednotnosti. Minulý týždeň e, aj sa Vicky, ale naozaj to bol veľký, veľký zlom ke, kedy jedna z najväčších politických skupín dosiahla dohodu v výbore a nešla dohodou E, v, na plenárke a my nemáme ani minútu, aby sme o tomto diskutovali, tak pomôžte nám to. E, a nemajte prosím pekne na jednom slajde e, TBS, NR, neviem čo, všetko, všetky tieto skratky na jednom slajde, pretože my sa musíme baviť s občanmi a títo tomu nerozumejú takýmto skratkám. Predsednička, ďakujem. Ja teda prečítam zoznam ešte zvyšných rečníkov. Okay then Lisa Yakansari, Jens Nielsen, Virginie Rozier and Olga Shenlova. I'm then going to come back to Dan because there's other... Potom sa vrátim k eh, Danovi, pretože um, nemal dostatok času a väčšina ľudí prekročila svoju minútu, takže budeme musieť na budúcu rozprávu pripraviť viac času. Nikola. Nikola, nech sa páči. Ďakujem pekne, ja sa pokúšam byť naozaj stručný. Už e, pri množstve rôznych rokovaní sme vyjadrili, že nechceme znížiť európske normy e, alebo zísť ich e, hodnotu, hodnoty a po druhé, že je tu tá regulatorná spolupráca a tá predstavuje časť, ktorá je e, prakticky najdôležitejšou časťou tejto zmluvy, pretože má, môže priniesť najväčšie prínosy a ja celkom neverím tým údajom, že 57 e, prínosu. Sú tu rôzne údaje, ale bez ohľadu na to, akú číselnú hodnotu to bude mať, tak práve táto časť regulačnej spolupráce môže priniesť veľ, obrovský význam pre ekonomiku, osobitne pre malé stredné podniky. A vzhľadom k týmto faktom vieme, že v obchodnej dohode nie je možné vyriešiť všetky regulačné otázky ani na ďalších 10 rokov, ani to, čo bude za 10 rokov platnosti. A ja by som len chcel pochopiť, že akú metódu by sme mohli použiť preto, aby sme dosiahli dohodu, ktorá bude mať tendenciu nás zbližovať a zjednocovať, aby sme mali určitú regulačnú spoluprácu v najbližších rokoch. Pretože to, čo je kľúčové a čo by sme mali pochopiť, je, že čo môžeme v rámci tejto dohody definovať ako metódu. Nejde o dohodu o všetkých veciach, pretože predpokladám, že na niektorých veciach sa môžeme dohodnúť eh, ľahko, ale v niektorých témach mm, nie, to nebude ľahké sa dohodnúť. A v takýchto prípadoch, kedy ten regulačný prístup je veľmi e, odlišný, tak sa dohoda hľadá veľmi ťažko. E, ďakujem pekne. Vy, pani predsedajúca, ste jasne povedali, hovorí e, grécka, fínska poslankyňa, že TTIP bude predstavovať veľký veľký stimul a tomu, aby sa odstránili národné bariéry. A toho sa môže, že ľudia obávajú napríklad v banskom sektore takáto blokáda by e, nebola dobrá, pretože napríklad v národnej legislatíve je množstvo rôznych e, ustanovení, ktoré na ochranu životného prostredia v prípade banského priemyslu a to je veľmi dôležité pre nás. A ďalej vy ste spomínali lietadla a ako jeden príklad. Ja som pochopila, že tam majú zase vyššie normy v Amerike než v EÚ. Môžete povedať, e, pár slov o tom, ako sa dajú európske normy zlepšiť eh, popri tejto zmluve, pretože toto je podľa nás dosť dôležité z hľadiska národnej diskusie eh, o tejto otázke. Predsednička, ďakujem teraz eh, Jens Nielsen, ďakujem pekne pani predsedajúca. Keď máme dohodu, tak musíme mať mechanizmus, vlastne spoločne, keď máme tu, e, pokiaľ ide o práva spotrebiteľov. Ale moja otázka súvisí s zreným obstarávaním. Ako povedala Evelyn, je pravda, že je tu nová smernica, ktorá zahrňa všetky členské štáty, ale vždy je tam určitý manevrovací priestor pre určité regionálne alebo e, národné e, odchýlky. Je tam, aj keď je síce maličký, ten priestor ale je. A no však trápi to, že v Amerike je iná legislatíva. Myslím, že keď spolupracujeme so štátom, Spojených štátoch, tak to je iná vec, lebo oni majú i svoje vlastné iné predpisy. A tak sa chcem spýtať, či Američania sú pripravení alebo ochotní niečo urobiť, aby mali napríklad väčšiu transparentnosť vo svojom systéme, tak aby legislatíva mohla pokryť celú krajinu? žine. Merci. Eh, ďakujem pekne, čo najrychlejšie skúsim. Už nám hovoria o tom, eh, že v podstate tu si budeme musieť zadefinovať spoločné normy a ja som viac menej spokojná s tým, čo sa tu hovorí v obchodných dohodách. Sa nehovorí o e, normách, ale normy e, riešia normalizačné orgány, takže nutne to nemusí byť súčasťou tejto dohody. Potom si teda kladieme otázky nákladov, technických prekážok, e, opatrení na ochranu spotrebiteľa, ochranu životného prostredia. Prečo nie? tie náklady sú relevantné, ale vieme, že tieto opatrenia ochrany príjmame aj preto, že sú prínosom sociálnym, environmentálnym prínosom, ktorý my príjmame. Je to hodnota, ktorá nemusí, s ktorou sa neobchoduje, hovoríme o ochrane spotrebiteľa, ochrane životného prostredia. Čiže ak sa budeme zamerať iba na náklady, ako potom uh, Eh, príjmeme to, čo sa tu hovorí, že jednoducho sa preskúma táto dohoda, to nutne nemusí, nepovedie k zníšeniu norm, ale k zvýšeniu ochrany, pretože my v každom prípade sme zatiaľ nevideli nič hmatateľné, čo by nám potvrdilo toto tvrdenie. A takisto sa tu hovorilo o rozdrobenosti vnútorného trhu EÚ. Americký je rovnako rozdrobený možno viac v niektorých oblastiach ako európsky trh dobre vieme, čo to znamená, keď sú asymetrie e, v rámci verejného obstarávania. Sú tu problémy, ako zbližiť tieto rozdiely. Ako si môžeme predstaviť v iných oblastiach, že tu nespochybní sa, nespochybnia sa naše normy, sme sa príliš americkým podnikom a na druhej strane tu bude disparita, to znamená, že americké trhy neostanú, alebo teda budú naďalej zatvorené európskym podnikom. Ďakujem. Pani Sehnálová, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja mám jednu krátku otázku. Ďakujem za prezentáciu a v tom záverečnom, na tom záverečnom obrázku sa hovorí o záveroch a je tam veda, že regulačná zvrchovanosť Európskeho parlamentu zrejme nebude dotknutá e, TTIP. Ja by som sa chcela spýtať unlikely, teda pravdepodobne, čo vám bránilo vyjadriť sa jasnejšie? Ehm, použiť termín s vysokou pravdepodobnosťou. Predsedajúca, ďakujem, jasná otázka. Dan, ešte máš slovo, ďakujem pani predsedajúca, že ešte mám čas. Pomerne jasná otázka, ako môžeme diferenciovať medzi tými, ktoré majú zmysel a ktoré nemajú, ako napríklad rôzne normy pre elektrovozidla, rôzne normy pre e, testy takisto pretestovanie vozidiel sú aj rôzne normy v prípade polnohospodárských produktov potravín, ako napríklad e, nepovolujeme GMO a klonovanie. Predsednička, ďakujem pekne. Vo v prvej časti prezentácie ste hovorili, že malé a stredné podniky by mohli mať najväčšiu výhodu e, z tejto zmluvy. Môžete uvieť nejaký príklad, e, aby ste podporili toto vyjadrenie? To by bolo nápomocné. A druhá prezentácia, vy ste navrhli, že že nedojde k zníženie noriem pre spotrebiteľa a naopak, tak to by som chcela vedieť, že na baze akej analýzy to je. A ak vy ste tiež eh, povedali dôležité veci. Eh, chcela by som, aby ste dali poznámku pod čiarou vysvetlenie všetkých skrátiek v vašich vašej prezentácii, aby sa im dalo rozumieť a pokiaľ ide o tie ciele SHEC, tak e, ja som to pochopila, že to je bezpečnosť, zdravie, životné prostredie a spotrebiteľ, že tieto problémy, e, tieto otázky nie sú problémom. To by som chcela počuť, že čo a ešte ďalšia všeobecnejšia vec, toto sú dokumenty, ktoré budú verejne dostupné, ale e, verejnosť chce nezávislé názory. Oni nechcú len vidieť nejaké európske inštitúcie, ktoré pripravujú stanovisko. Čiže ja sa vrátim, alebo obrátim sa na, e, na, parlament, na pozičné politické dokumenty parlamentu a, tak, a, a na prvú stranu dáme vašu vaš, va, vašu, vaše logo, tak aby nebolo, aby nebolo jasné, že to len nehovoríme len my sami. Takže chcela by sa komisia k tomuto ešte vrátiť. Thank you, Madam Chair. Uh, my name is Fernando Perro de Pinic. I'm... Ďakujem pekne. Ja som koordinátor uh, pracovnej skupiny, ktorá sa zaoberá otázkami TTIP. K viacerým otázkam môžeme potvrdiť, že uh, určite e, nebudeme znižovať nariadenie, nepôjdeme smerom dole. Čo sa týka noriem, je to uvedené v texte jednoznačne a pravdepodobný dôsledok prác je taký, že miera ochrany sa zvýši, neoslabí. Príklady. Napríklad e, diskutujeme o vzájomnom uznávaní inšpekcií výrobných e, prevádzok e, zdravotníckých pomocok a liekov. To sa robí cez audity, ktoré robia ako EU inšpektoráty, ako aj americká e, Food and Drug Administration, tu sa identifikujú eventuálne zlepšenia fungovania systémov inšpekcií a inšpekcie v rámci EU. Američania uznávajú tie infekcie strávne v Európe a naopak a tým pádom bude mať každý viac času a viac zdrojov na to, aby sa venovali tým rizikovejším e, prevádzkam e, a robenie kontrol. E, to isté, napríklad otázka motorových vozidiel. Identifikujeme tri oblasti, kde môžeme urýchliť harmonizáciu. Znamená to, že budeme sa snažiť harmonizovať normy, ktoré samozrejme nemôžu ísť nižšie ako normy, ktoré sú v EU nariadeniach. Jednoducho technicky, právne ani politicky by to nebolo schodné a neexistuje žiadny regulačný orgán, ktorý by e, už sme mali 300 hodín rokovaní, nikto ani len nenaznačil, že by chceli mať nižšiu mieru ochranu de minimis. Ja vítam akékoľvek náznaky v e, kde sa hovorí o tom, že by sa to dalo tak interpretovať, že chceme znižovať normy. Tu sa vraciam k otázke, čo sa dá spraviť e, v oblasti lepšej komunikácie. Áno, my plne súhlasíme so závermi správy, ktorú sme dnes videli, teda oboch správ, aj profesor Beckmans, aj tej správy, ktorá sa týkala ochrany spotrebiteľov. To vychádza z faktov. Sú to korektné informácie a my chceme diskusiu na základe faktov a nielen na základe náznakov a e, tie sú zavádzajúce. Napríklad na, bloku, na blogu bola, bolo uvedenie, že elektronické označovanie e-labeling, e, čo sa týka sektoru IKT a našich informácií, že to by znamenalo, že to môže nahradiť označovanie potravy a dokonca sa tam uvedol príklad kuracích stehienok že to bude transportované do elektronického označenia. Komisia pritom nikdy nič také nenavrhla. My sme vyslovne odpovedali autorovi tohto blogu, že i označovanie sa vzťahuje iba IKT zariadení, ktoré má displej na ktorom si môžete prečítať informácie o elektronickom označovaní. Potrebujeme naozaj diskusiu, ktorá bude na základe informácií a nie na základe predsudkov. Toto nie je propaganda, toto sú fakty. Čo sa týka toho, ako zabezpečiť to, aby, ako, aby dohoda fungovala, ako prekonať e, prekážky. Regulačná spolupráca nevytvára nový EU jednotný trh. Nevytvárame nejaké nadnárodné inštitúcie, nechceme nič vytvárať na vyššej úrovni, ktoré by nadradi, bolo nadradené európskej legislatíve. My sa zameriavame na oblasti, kde máme spoločný záujem, kde môžeme pokročiť tam, kde sú veľké rozdiely v regulácii, jednoducho sa nedá mať zmysluplnú spoluprácu. Napríklad o GMO alebo o hormónoch. Tam je jasné, že sa nemôžeme zapojiť do regulačnej kooperácie, pretože máme zásadné rozdielne názory. Avšak môžu byť oblasti, v ktorých sa dá dosiahnuť napríklad motorové vozidla, tu sa môžeme pokúsiť zabezpečiť vzájomné uznávanie tých technických nariadení, ktorých účinky sa osvedčili ako porovnateľné, rovnaké. Napríklad, keď tam je označenie ochrany v rámci jednej regulácie vyššie ako v inom prípade, napríklad vieme, že čo sa týka určitých emisí, normy sú prísnejšie v Spojených štátoch, v niektorých štátoch Spojených štátov ako v EÚ, ale čo sa týka emisí CO2, tam my máme niž, vyššie normy ako v Spojených štátoch a tu je jasné, že nemôžeme v týchto prípadoch e, mať nejaké vzájomné uznávanie, takisto nemôžeme mať vzájomné uznávanie ani v prípade chemikálií, ale v prípade, ako som spomenul, motové vozidla, tam sú oblasti, kde môže dojsť vzájomnému uznávaniu. A ešte na záver hovoríme o tarifoch a ďalších prípadoch Nemali sme podceniť tarify v niektorých prípadoch. Čo sa týka dovozu motorových vozidel, je to 10 napríklad pre textil, 12 EU a e, v e, Spojených štátoch možno 30 až viac percent, musím povedať, že našťastie naše iPady v Spojených štátoch sú lacnejšie, nie preto, že sú e, nižšie, ale všetky IKT produkty majú nulovú daňovú sadzbu, čiže sú iné dôvody, ktoré opodstatňujú alebo vysvetľujú tieto cenové rozdiely. Ale predsa len tarify ostávajú významné. A na záver, vo viacerých oblastiach ako naše systémy normalizácie, ako aj hodnotenia zhody. Obávam sa, že prístupy európske a americké sú veľmi rozdielne a v tejto oblasti musíme ešte veľa popracovať. Ďakujem. Elina, zastavím vás na chvíľku. Môžeme komisiu, predpokladám, zavolať. By prišla kedykoľvek inokedy, hej? Ale to bude asi ťažšie zavolať E, vypočuť si odborníkov zvonka. Takže ak by sme mohli dať teraz slovo našim expertom e, a chcem ľuďom pripomenúť, že normy dôvernosti nebudú znížené to sú otázky, ktoré dostávame stále a môžem uistiť, že otázky dôvernosti alebo u, um, uchovania tajomstva ostanú na tej istej úrovni. V akom poradí chcete, aby sme reagovali? Je to na vás. Asi bude najjednoduchšie, aby človek možno prišiel inokedy ako tí ostatní rečníci, takže poďme v rovnakom poradí, ako sme mali na začiatku. Pokúsim sa čo najrychlejšie čo sa týka diskusie o tom, či EU trh je dokonalý, čo z také verejného obstávania, samozrejme, že nie aj tu sú medzery a správne ste na to upozornili. Potrebujeme to pomenovať. Hlavný rozdiel, ktorý som sa stal naznačiť, sa týkal transparentnosti v tom zmysle, že ustanovenia transparentnosti sa týkajú všetkých prípadov verejného obstávania v EU na všetkých úrovniach, čo neplatí o verejnom obstarávaní v Spojených štátoch na úrovni nižšej ako federálnej môžeme, bola tu otázka o tom, aký dopad majú tieto rokovania na v podstate akýsi hybný moment a na vyvolanie zmen v EÚ. To bude jedna oblasť, potenciál zdokonalovania vnútorného trhu v tejto oblasti. Bola tu otázka ohľadom zaručenia kvality a noriem v obstarávaní. Ide tu o to, čo je v dohodách o obstarávaní, tam sú tzv. výkonnostné normy, to znamená miera bezpečnosti, nie konkrétna norma zameraná na to, že musíte kupovať od určitej firmy to sú tzv. design normy, to znamená, špecifikácie by mali byť dodržané, môžete si stanoviť špecifikácie na akékoľvek úrovni chcete, ale nemali by byť na prospech jedného dodávateľa v porovnaní s ostatnými. To je stanovené v dohodách. Ako môžeme pokročiť na teda tej úrovni nižšie ako federálna? Spojených štátoch. Nechcel som vyvolať dojem, že z štátov sa to netýka. 37 štátov je súčasťou dohody o verejnom obstarávaní, ale je to neúplný zoznam, čiže nie sú dohodnuté pre všetky sektory. Čiže to neznamená, štáty už sú pokryté, alebo aj veľké mesta ako Chicago napríklad. Ide to otázka toho, ako potlačiť na to, aby sa viac zaviazali. E, nie je to pravký problém, pretože už sa zaviazali. Problémy však súvisia s tým, že v niektorých štátoch existuje legislatíva na štátnej úrovni, kde sa odstraňujú právomoci, ktorú predtým mali štátni guvernéry e, s ohľadom toho, či sa pustia do rokovania alebo nie. Zakonodáci na štátnej úrovni si chcú zachovať kontrolu, takže zbavili guvernérov tejto právomoci a tam je tá, ten veľký problém to, čo tu parlament môže spraviť v rámci dialogu s týmito zákonodarcami na štátnej úrovni v USA, to by mohlo pomôcť tejto diskusii. A bola tu náročná otázka toho, čoho sa musí EU vzdať, aby presvedčilo Američanov, aby sa na to dali. To je otázka reciprocity. Oni niečomu vstúpia, my v niečomu vstúpime Ide o to, či je to v samotnom obstarávaní a ak áno, tak potom EU, od EU by sa očakávalo, že sa zabezpečí ďalšie pokrytie na tej nižšej úrovni, teda um, miestnej, regionálnej úrovni elektrární, miestnej opravy, obstarávanie, čo sa týka výstavby. To nie je pokryté napríklad. Čiže sú to recipročné rokovania a sú určité veci, ktoré nie sú pokryté, takže tu by sme museli spraviť ústupky všeobecnejšie. Potom to je otázka ústupkov v inej kapitole T-typu, Veď chceme pokročiť v obstarávaní. To, či to spadá do rokovania alebo nie, áno ale k tomu poviem len toľko, že TTIP, práve preto, že sa jedná o regulačné otázky, mm, tak sa to nedohodne v rámci tie veľké veci nevzniknú v rámci rokovaní, ale až následne cez regulačnú spoluprácu, cez rôzne orgány spolupráce, tam uh, sa budú diať reálne veci. Čiže to je menej o reciprocite a viac o takejto regulačnej spolupráce, tak ako je to bežne pri obchodných dohodách. Čiže ak obchodujete, eh, či sa vzdáte jednej, jedného cla alebo iného, tieto rokovanie nie sú o tom. Tieto rokovanie majú inú úroveň, aspoň ja to tak vnímam. Petra, nech sa páči. Predovšetkým by som sa chcela poďakovať za množstvo otázok. Je to väč- najväčšia odmena za prácu, váš záujem. Ja by som chcela stručne zareagovať na štyri otázky a odvolám sa aj na to, čo povedala komisia. Predovšetkým predpoklad, že miera ochrany spotrebiteľa je vyššia alebo sofistikovanejšia to je neudržateľné. Princíp obozretnosti, áno, je prísnejší systém osobnej zodpovednosti, ktorý takisto zabezpečuje rovnakú mieru ochrany a posilnenie bezpečnosti cez regulačnú spoluprácu, tak ako to vyplýva z príležitosti navzájom sa učiť z vlastných skúseností. Otázke pána poslanca o relatívnosti významu tarif. Máte pravdu, že znižovanie tarif je dôležité v rámci TTIPu, avšak je len relatívne dôležité, pretože regulačná spolupráca prinesie väčšie prínosy, tak ako toto už zaznelo. K vašmu vyjadreniu o tom, že naša práca vychádza z faktov. Áno, ale fakty vyplývajú z návrhov Európskej komisie z historických snách e, zakomponovať aj regulačné otázky a akademickej práce, ktoré, akademických e, prác, ktoré existujú. A preto otázka toho, či keď som povedal, že je nepravdepodobné, že suverenita parlamentu e, bude ovplyvnená. A to, čo som povedala o tom, že ochrana spotrebiteľa ešte nevieme povedať, či je tu viac príležitosti alebo viac víziev, pretože jednoducho nemáme, proces ešte neexistuje. My môžeme spraviť hodnotenie dopadov až potom, čo ten proces sa uvedie do praxe. Ďakujem. Ja sa pokúsim nadviazať na to, čo povedala komisia. Barbara hm, dali vynikajúce odpovede na fantastické otázky, ktoré sme dostali. Zareagujem na tri veci. Tarify, o tom, ako regulačná spolupráca môže napredovať a po tretie otázka toho, prečo je nepravdepodobné, že to by mať dopad na suverenitu v oblasti reglementácie. Tarify, ako ste povedali, Dostali ste pomerne rozsiahlu odpoveď, ak vás zaujímajú nejaké údaje. Spravili sa odhady, že ak obmedzíte všetky tarify medzi EU a USA, tak by ste sa dostali niekde nárast 0,11 HDP a 0,04 nárast HDP pre Spojené štáty, čiže to sú odhady ohľadom toho, čo kto získa pri znišení tarif, opäť za predpokladu, že Poprvé dojde k úplnému zníženiu tarifných prekážok medzi EUSA e a že dôverujete tieto modelom, ktoré sú veľmi dobré. Druhá otázka, ako bude postupovať regulačná spolupráca. Opäť e, nadviažem na to, čo povedala Barbara. E, v textovom návrhu komisie sa navrhuje regulač, orgán regulačnej spolupráce a e, v podstate tá regulačná spolupráca nastane až potom, čo sa uzavrie dohoda. Videli sme určité ustanovenia v rámci napríklad dohode o voľnom obchode EU-Korea alebo EU-Kanada, kde sú sektorové pracovné skupiny, kde e, profesné orgány sú vyzývané k tomu, aby spolupracovali a harmonizovali reglementačné normy a ďalšie veci a takisto sú tu rôzni koordinátori TBT pre jednotlivé veci a je tu potenciálny konflikt, aby sa dal rýchlo vyriešiť. Čiže mnohé z toho závisí vo veľkej miere od toho, aký sa vytvorí rámec cez negociátorov a ako táto regulačná spolupráca, jej orgán a ako sa stanovia aj výročné priority. Ak to je niečo, čo si vyžiada veľa politickej vôle, potom pravdepodobne sa tam bude bude pomerne veľa mm, regulačnej spolupráce a bude to trvať mnoho rokov, kým to prinese nejaké výhody. To treba mať na pamäti. Tretia vec sa týka regulačnej suverenity. Barbara to už povedala povedala, že v konečnom dôsledku nemáme ešte konečný text, takže ťažko môžeme dať na 100% presnú odpoveď e, to vyhodnotenia. Avšak v podstate sú tu dve veci. Textové návrhy komisie e, hovoria o tom, aby regu- orgán regulačnej spolupráce nemal žiadnu právomoc legislatívy, čo je dosť dôležité pre Európsky parlament. Znamená to, že nestratí svoju suverenitu. To znamená všetky odporúčania tohto RCB, orgánu pre regulačnú spoluprácu, v končnom dôsledku budú musieť prejsť cez Európsky parlament. A navyše textuálny návrh komisie e, uvádza aj záručné opatrenia, to znamená prípady, keď štáty chce Európsky parlament zabezpečiť vysokú mieru ochrany spotrebiteľa, môže tak učiniť, pretože má e, z dôvodu legitívnych obav e, verejnej politiky alebo teda verejného záujmu. Sú tu teda aj záruky v rámci textuálneho návrhu komisie. Čiže to by malo uistiť ohľadom regulačnej suverenity Európskeho parlamentu v konečnom dôsledku. Treba si však uvedomiť aj to, že tam možno by bolo potrebné spraviť ďalší výskum, preskúmať to ďalej, ako na už bude konečná dohoda, tak by sme vám mohli poskytnúť presnejšiu analýzu konečného textu, keď bude zverejnený. Ďakujem veľmi pekne. Ja zodpoviem na dve otázky. Jedna otázka o ekvivalencie, pani Evelyn Gebhavec, odpoviem na to takto. Ekvivalencia sa použila, je to možnosť v rámci dohôd TBT z VTO, ale používa sa málo, využíva sa málo. EU sa má z 98. roku dohodu o veterinárnej ekvivalencii, to je jeden príklad a mohli by sme tvrdiť, že dohoda o leteckej bezpečnosti a tieto normy sú v podstate podstate blízke de facto dohode ekvivalencii. Pokiaľ viem, zatiaľ to nebolo navrhnuté pre priemyselné výrobky a automobilový sektor. To, čo tam teraz robia, musíme uvidieť, musíme počkať, ešte nemáme stále správu hotovú, ale teraz či sa tam niečo udeje alebo neuvidíme. Takže ekvivalencia znamená to, že ide o vzájomné uznávanie, ale potom je to trošku iné. Tu by som chcel presne popísať, aké sú tu rozdiely tak aby sme raz a navždy v tom mali jasno Ekvivalencia znamená, že dovozná krajina sa rozhodne, či cez vzájomné uznanie export môže vychádzať z vašich domácich pravidiel. A tu je, nejdeme o ekvivalencii cieľov, ale pri ekvivalencii ste reštriktívnejší. To znamená, ak EU dováža v rámci ekvivalencie zo Spojených štátov, rozhodne sa vždy individuálne, bude mať pozi- zoznam cez pozitívny prístup, ak to tak môžem nazvať vzájomné uznávanie, ide cez negatívny princíp, všetko je tam, okrem výnimiek. Tu idete individuálne, pozitívny zoznam. To je presne, čo sme mali aj v dohode o veterinárnej ekvivalencii. A sú tu ešte ďalšie podmienky. Hlavné cieľ musia byť to isté, čiže nie len nejaké také všeobecné vágne cieľ ako bezpečnosť alebo ochrana zdravia, ale konkrétne ciele, to ako to máte v rámci veteriny napríklad. Efektívnosť a dôvera a v rámci veterinárnej dohody je to veľmi pekne uvedené Equal diligence sa tam používa, čo sa týka snah presadzovania toho v praxi. Rovnaká dôslednosť to môžeme použiť pri priemyselných produktoch, alebo aj príklad, ktorý uviedol Fernando IKT zariadenia. To znamená, ekvivalencia môže byť spôsob, ako to vyriešiť. Môžeme to uplatniť aj na služby. V rámci vnútorného trhu sme spravili niečo, čo sa tomu veľmi podobá, veľmi blízko. Máme vzájomné hodnotenie a máme tu super odborníčku pani Gepard. Presne o tom to je. Ekvivalencia sa dá spraviť, je to v podstate taký sofistikovanejší prístup, ale e, základným cieľom je ekvivalencia, ide o to, ako to môžeme zabezpečiť cez otvorený prístup vzájomného uznávania. To môžeme iba v rámci Európy, ale môžeme pokročiť v rámci živej dohody a živej dohode to bude dokonale možné, e, e, bude mať detailnú špecifikáciu. Ja som tak polonáčencom tohto prístupu, pretože ho musíte rozpracovať. Druhá vec, talianský zástupca jednoznačne to povedal, takže som až, a ja tomu rozumel, za čo ďakujem. Návrhy môžem povedať do detajlov, ale v tejto oblasti je niečo, čo si vyžiada čas. 20 minút by som to vysvetloval krok po kroku. A som veľmi rád, že komisia so všetkými odborníkmi súhlasí súhlasili s tým teda, že to, čo som uviedol, dal na papier, je správne a korektné, ale tie technické návrhy, e, prečítať a naštudovať, to trvá dlho. Neviem, či mi pani Ford dá všetok ten čas. Ak nie, tak vás musím odkázať na druhú polovicu dokumentu a poznámky počiarujú to naozaj podrobné. Ale tam viacero návrhov, preto aby EÚ sa otvárali, ale aj Spojené štáty sa otvárali. A mm, nie sú tam detailné informácie o tom, čo môžu byť normalizačné orgány. Samozrejme, ak by ste mali iba jednu konkrétnu spoluprácu mm, a nebudú spolu hovoriť, oni spolu hovoria fajn, ale musíme mať programy prepojené na živú dohodu. A mnoho sa z toho dá, ak budete mať správneho ducha eh, a mnohé z toho nájdete aj v dokumente. Áno, chcem, aby ste mali dosť času na otázky, ale ďalší bod nášho programu je rozšírenie vnútorného trhu a tú digitálnu otázku, takže viem, že ste prezivo čakáte na túto tému a budete mať možnosť diskutovať s komisiou, takže nepožiadam odborníkov komisie, aby nám odpovedali teraz, ale požiadam poslancom, aby mi dali vedieť, či potrebujeme ešte ďalšie čas na ďalšiu diskusiu. Obávam sa, že áno. A skôr ako sa teda k tomu pustíme, zverejníme všetky tieto dokumenty, budú zverejnené, budú k dispozícii, pokúsime sa jasne dať k dispozícii e, na hlavičke na prvom strane, odkiaľ prichádzajú, čo sú to za dokumenty a čo sa týka záverečnej prezentácie, E, pokúsime sa zabezpečiť to, aby ste teda vysvetli všetky akronymy, aby tam bolo všetko rozpísané, všetky skratky. A nemáme mikrofón. Thank you, Chair. I wanted just to, to... Ďakujem, pani predsednička. Chcel by som ešte dodať, že rokovací tým komisie je k dispozícii, aby sme vám poskytli aktuálne informácie v rámci vývoja, aby ste mohli splní svoju úlohu dohľadu nad, tým, nad týmito rokovaniami a aby parlament naplno mohol plniť e, svoju úlohu legislátora. Určite nechceme ukončiť verejnú diskusiu. A potrebujeme transparentnosť v jazyku, ktorému ľudia e, budú rozumieť. Takže ešte sa vrátime k týmto dnom. Srdečne vám ďakujem za vašu pomoc. A ak nám pošlete ešte nejaké písomné materiály, tie tiež e, radi zverejníme. Ďalším bodom našho programu je výmena názorov so zástupcami e, komisie DigiConnect. Ide o oznámenie komisie o stratégie spoločného digitálneho trhu pre Európu. Eric Peters. Ďakujem. Prosím, aby zastupcovia komisie TTIP e, odišli tak rýchle, ako je to možné, aby uvoľnili miesta pre e, nov, novú tému. Takže Eric Peters z DG Connect. Lionel Sola z Connect a DG Grow Marina à vous. Takže Peter bude hovoriť prvý. Každý bude mať 5 minút a potom e, výmena názorov. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ehm, myslím si, že je vhodný čas na výmenu informácií. Ehm, budem sa však eh, pokúsiť hovoriť krátko, nie som tu sám, sú tu aj kolegovia z DG Spravodlivosť, DG Rast a Všeobecný sekretariat. Chcem poukázať na to, že tento projekt je špecifický, je to e, tímový projekt. Ešte sa k tomu vrátim. Možno niekoľko prvkov na to, aby sme si pripomenuli kontext. Chcem pripomenúť, že je to priorita predsedu komisie má iba 10 priorít, to znamená, každej z týchto priorít pripisuje veľký význam a myslím si, že to je dnes zrejme Vyplýva to z miesta digitálneho hospodárstva a to, že má prioritu komisia. Musím si pripomenúť, že pred 5 rokmi tomu tak vôbec nebolo a vidíme, ako je to výsledkom vízie predsedu komisie, ale zároveň aj vývojom situácie spoločnosti a hospodárstva. Áno, táto digitálna stratégia uh, sa zameriava na určitý počet opatrení. Máme v podstate 16 opatrení, 3 piliere a 18 mesiacov. E, keď to porovnáme s predchádzajúcimi návrhmi komisie, tak môžeme povedať, že je to pragmatické, konkrétne, ambiciozne a už to bolo predmetom veľmi významnej arbitráže v rámci komisie. E, takže načasovanie realizácie týchto opatrení znamená takisto, že sa jedná o prioritu. E, myslím si, že e, za 18 mesiacov medzi predložením návrhom do konca roka a tým, čo bude v roku 2016, máme 18 mesiacov a to poradie priorít sme stanovili podľa zrelosti určitých problematík, ktoré boli pripravené, napríklad autorské práva, otázka e, zmluvných vzťahov a spotrebiteľov, elektronické obchodovanie, ale pre ďalšie témy, ako platforma, ako údaje, teda dáta, sme mali pocit, že tu potrebujeme viac času. Pre všetkým to sa týka otázky platformy, alebo kde budeme dohlbky študovať túto problematiku. Chcel by som ešte spomenúť druhý aspekt, ktorý je typický pre tento nový prístup komisie. Je to tímová práca. On som povedal, že priorita tejto stratégie bola dôverne premyslená. V rámci komisie sa na tom intenzívne pracovalo pod vedením podpredsedu komisie ANSIPA a ďalších komisárov, ktorí s ním spolupracovali a naozaj tu ide o nový spôsob práce pre komisiu. A premieta sa to do tej ochoty pracovať tímovo a nie tak očenie, každý na svojom ihrisku. Čiže nejde tu iba o jedno generaliteľstvo, ktoré to má v kompetencii, ale viacero. Táto tímová práca e, nás nielen v rámci komisie, ale mimo komisie dáva do vzťahu s e, členskými štátmi a s parlamentom. A pre nás je veľmi dôležité, aby e, návrhy komisie boli úspešné. Podmienkou úspechu je dobrý dialog e, pri príprave textu. A v tomto kontexte by som sa chcel poďakovať za záujem o dialog na rôznej úrovni s parlamentom. Je to pre nás veľmi dôležité. Na záver poviem len toľko, že jednou z podmienok úspechu je aj to, akým spôsobom tie uh, um, iné uh, spisy, ktoré súvisia s digitálnou dobou, napríklad Telekom, to je jasné, ale aj ochrana osobných údajov či bezpečnosť sieti, to všetko, čo sa deje v iných uh, spisoch, bude veľmi dôležité, ak chceme dokončiť túto problematiku na čas a dodržať e, tie lehoty, ktoré si komisia stanovila, pretože to bola jednoznačná podmienka úspechu tohto projektu. E, to všetko z mojej strany. Myslím si, že sme vám k dispozícii, ak máte konkrétnejšie otázky e, na témy, ktoré si zvolíte. Does Mr. Zola and, and Madam Ray Binder wish to come in? Pan Zola? Not really to, to comment, but just to... To nie je poznámka, ale chcem vlastne len počiarknúť to, že zo strany komisie ide o koordinovaný, koordinované úsilie a sú to kroky, ktoré sú eh, zahrnuté v tejto oblasti pre raz tu máme dva dôležité pohľady uhlí pohľadu, teda vnútorný teda spoločný trh a, a digitálny e, e, spoločný trh je súčasťou e, toho a potom samozrejme digitálne hospodárstvo. Ale myslím, že v tejto fáze nemáme nejaké nové e, poznámky, ktoré by sme doplnili k tomu, čo tu zaznelo. E, Evelyn, Evelyn Gephardt, nech sa páči. Uh, Ďakujem, pani predsedníčka. Rado by som vyjadral uznanie Európskej komisii za to, že sa tak e, intenzívne ujali tejto témy a už bolo na čase, aby e, vznikla stratégia, ako budeme v týchto oblastiach postupovať. A chcem tiež pripomenúť, že v našom výbore už roku 2011 máme pracovnú skupinu, ktorá sa venuje týmto témam je dôležité, aby sme v tom pokračovali. Je tu celý rad vecí, eh, ktoré sú dôležité z môjho pohľadu a ktorých by som sa narýchlo chcela dotknúť a som rada, že sa tomu venuje aj komisia. Ide najmä o oblasť obchodu eh, eh, na internete, tá teda e-commerce, pretože vždy naražame na mnohé problémy a ťažkosti, jednak pre podnikateľov, pre stredné malé podniky, ktoré musia prekonávať, ale ide aj o problémy spotrebiteľov. A preto je dôležité, aby sme sa tu posunuli a našli pravidlá, ktoré sú potrebné. Ja teda vítam, že tam, kde je ešte potrebné vytvoriť pravidlá, Európska komisia povedala, že do konca roka E, pripraví e, návrhy, teda aj o, o zvolné právo, teda e, a, a chce riešiť tieto témy harmonizovaným spôsobom, teda je to i odklon od toho, čo navrhovala predchádzajúca komisia v tým opcionálnym systémom. Teda ide o to, čo bude zmysluplné pre spotrebiteľa. To je dobrá vec, to vítam. Vždy som sa na toto pýtal a pýtam sa e, na to opäť. E, ide o geoblocking. Tam sa stále hovorí o neoprávnenom geoblockingu, ktorý je potrebné odstrániť. Ja by som rada počula definíciu toho, čo je neodôvodnený geoblocking, alebo čo je odôvodnený geoblocking. To by ma zaujímalo, pretože som od nikoho zatiaľ nedostala odpoveď. A možno sa mi to podarí dnes, takže to by bolo dobre. Tretia otázka, ktorá ma zaujíma, ide o to, do akej miery sa komisia venuje oblasti eh, je to tiež tá oblasť e-commerce, pretože to všetko súvisí. A špecificky teda to, že sa musíme postarať o to, aby nedošlo k disparite práva medzi nákupmi offline a online, a medzi cezhraničným a nie cezhraničným obchodom. Lebo vidím, že tu vzniká isté nebezpečenstvo a to by nebolo dobre. Ani, ani pre e, e, stredné malé podniky, ani pre spotrebiteľov. A preto by som rada vedela, aký prístup, e, aké riešenia navrhuje komisia v tejto oblasti. No a posledný bod, bolo by ich ešte veľa, ale na dnes snáď bude stačiť toto vidím e, v, v tom vývoji, ktorý tu prebieha, pokiaľ ide o teda spoločný digitálny trh, že medzi, hranice medzi e, produktmi a službami sa stále viac zotierajú. Teda to, čo sa prv dalo jasne povedať, že teda toto je produkt, e, výrobok, ktorý spadá pod tú práva, a toto je služba, to sa stále viac zbližuje, pretože produkty sa ponúkajú cez služby, napríklad e, e, e kopírovanie 3D. Teda ide o službu, ktorá ponúka produkty. Teda neúplne jasné, e, ako sa to bude vyvíjať. Teda, čo e, podniká komisia v tejto oblasti, aby riešila tieto otázky? Lebo aj tu potrebujeme právnu istotu. A ešte predsa doplním jednu otázku, pretože ma to zaujíma. Teda rozlišovanie, a to súvisí s inou otázkou, ktorú som dávnejšie položila, teda e, to rozlišovanie medzi online a offline. E, vidíme totiž, že tu prebieha istý zápas medzi online a offline. A myslím, že úlohou e, zákonodavcu nie je podporovať jednu alebo druhú stranu. Ale ide o to, aby sme tu mali férovú súťaž. Ale ako zabezpečíme to, aby tu bola právna záväznosť v tých prípadoch, kde máme zmiešanie online a offline. Teda máme malé obchody, ktoré ponúkajú, že áno, u mňa môžete nakupovať u mňa aj online, ale potom si môžete u mňa v e, obchode prevziať tieto veci, teda ide o urýchlenie. Teda je to offline alebo online? Ako riešite tieto otázky? Ako sa postaráme o to, aby aj tu e, panovala právna istota? Aby toto zotieranie hraníc, e, ktoré stále zreteľnejšie sme riešili tak, aby tu vládla spravodlivosť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem komisii za to, že nám oznámili tento dokument. Je to naozaj prvá fáza takého dlhšieho procesu dozrievania, možno ešte dlhšieho a to je znak mm, rozumnosti. Mm, ne tvoríme nové hospodárstvo. Je to v podstate mutácia všetkých tradičných hospodárstiev do digitálneho hospodárstva. Čiže nemali by sme spraviť chybu a povedať, že tu vytvárame niečo úplne nové a že teda staré hospodárstvo pôjde <laughs> to svojou starou cestou. Aj to staré, klasické, štandardné hospodárstvo sa bude digitalizovať a myslím si, že e, eh, m, mm, od, náš výbor pre vnútorný trh musí riešiť aj otázky digitálne. To bola prvá vec. Druhá vec, e, otázky, ktoré sa týkajú autorských práv. Áno, poznáme disk diskusiu o rovnováhe medzi prístupom a ochranou autorských práv a je tu akási kontradikcia, ktorú musíme vyriešiť. Podľa mňa tam nejde o kontradikciu, ale predsa aj mám trošku obavu z toho všeobecného smerovania textu alebo takého znenia textu, pretože sa tu hovorí o tom, že je potrebné uh, dať uh, priestor pre uh, Eh, vyjadrenia a teda slobodu prejavu a to bude na úkor asi autorských práv. A zatiaľ čo o autorských právoch sa hovorí o zlepšenie prístupu k digitálnemu trhu, tým začína táto kapitola modernizácia rámca autorských práv. Áno, všetci súhlasíme s tým, že je potrebné modernizovať oblasti autorských práv. Ja súhlasím s akoukoľvek modernizáciou všetkoho vo živote, ale to jednoducho nestačí. Modernizácia sama o sebe. Musím vedieť, čo sa za tým skrýva. Som za modernizáciu, ale čo tým myslíte? Takisto tam hovorí, že asi sa ukáže ako nutné posilniť právnu istotu, aby sa umožnilo výskumným pracovníkom um, viac chrániť svoju prácu autorskými právami. Áno, v dokolnom ideálnom svete. Ja takisto som bol výskumnovedeckým pracovníkom a tiež som chcel mať voľný prístup k údajom, ale keď si prečítame tento dokument, tak to vyvoláva dojem, ako by tou všeobecnou filozofiou ostalo tradičné spracovania autorských práv, dokonca nie autorských práv, ale copyrightu. Čiže vyjadrujem určité obavy. A čo sa týka teritoriality autorských práv, tu si myslím, že dochádza k zmiešavaniu e, názorov potrebiteľov je potrebné chrániť a zároveň je tu teritorialita autorských práv. Nie vždy sa jedno otázku autorských práv, ale o obchodné práva, e, tí, ktorí e, podstate šíri nejaké dielo autorov, to nesúvisí s autorskými právami, ale s nákladmi na sprístupnenie tohto diela ktoré by bolo, náklady by boli vyššie ako prínosy, čiže nemôžeme všetko schovať za autorské práva, vyniť ich zo všetkého. Sú tam aj iné aspekty a mám teda pocit, že naozaj tá tých autorských práv tu je potrebné uh, to riešiť. Uh, myslím si, že tu treba dať veľký pozor, a nenarušiť tú rovnováhu, ktorá v podstate doteraz potvrdila to, že v Európe sa tvorí. Musíme väčšiu transparentnosť, e, musíme byť modernejší, áno, ale urbie et celému svetu musíme povedať, že Európa je miestom, kde e, sa tvorí a kde tvorcovia sú chránení. Ak nebudeme chrániť našu tvorbu a tvorcov, ak máme reálne chrániť, ide o to, a nie dať veľkým hospodárskym subjektom priestor, ktorí výlučne len na obchodné účely využívajú všetko a nepozerajú sa na obsah. Ďakujem. E ja budem hovoriť v mene ICR a poviem niekoľko myšlienok. Keď tvoríme legislatívu v tejto dôležitej oblasti, tak musíme zabezpečiť, že zdôrazníme výhody digitálnej e, revolúcie a nie podkopáva tieto výhody. Teda musíme zabezpečiť, aby legislatíva e, odolala aj budúcnosti a bola technologicky neutrálna. Musíme si uvedomiť, že digitálny trh je globálny trh. A hoci je tam mnoho tradičných trhov, a teda musíme e, mať na mysli ostatné časti sveta. Musíme si uvedomovať dopad eh, tejto legislatívy a zmien legislatívy, dopad na mikroentity a na inováciu. Takže stratégia komisie je dobrá, ale nesmieme sa unáhliť. Musíme urobiť to, čo tento výbor vie robiť dobre, teda musíme hľadať praktické riešenie, aby sme pomohli aj podnikateľom, aj spotrebiteľom pokiaľ ide o práva spotrebiteľa, tam chcem pozbudiť e, komisiu ako tiež za skupinu ECR, aby sme sa e, zacielili e, a aby sme boli špecificky. Pozrieme sa na internetové zmluvy. Každý žiada. Ak vám poskytovateľ internetu neposkytuje poskytne e, rýchlosti alebo nehovorí o kvalite, tak to môžete zrušiť alebo e, e, prerokovať túto zmluvu. A, a toto je jediné, čo žiadame. A stále sa k tomu nevieme dostať. Prosím, buďte veľmi špecifické, pretože keď prídete s nejakými masívnymi riešeniami, ktoré chcú vyriešiť všetko jedným ťahom, tak to môže trvať ďalších 5 rokov. Takže prosím, e, špecificky teda práva, pokiaľ ide o digitálny kontrakt a ak sa nedá stiahnuť, tak je možné proste sa obrátiť na inú spoločnosť. Myslím, že e, znovu otvorenie mm, smernice o, e, o, o právach spotrebiteľa, myslím si, že to nie je dobrá cesta, nevyrieši to problém. Pokiaľ ide o doručovanie, balíkov e, v niektorých problémoch, e, e, v niektorých oblastiach Európy je to problém, ale v iných máme veľmi spolahlivé služby na doručovanie balíkov. Pokiaľ ide geoblocking, to je jedna z vecí, kde môžeme zlepšiť portabilitu a musíme zvýšiť ochranu súkromia, venujeme sa otázke e, e, e, copyrightu a sú to ďalšie spôsoby, kde môžeme podporiť zlepšenie vymáhania vymožiteľnosti práva. Um, opäť je tu téma mikroentit, tým sa musíme venovať, musíme sa venovať aj otázke e, byrokracie, ktorú musíme znižovať. Pokiaľ ide o platformy, tam si musíme uvedomiť, že sa veľmi rýchle vyvíjajú v rôznych oblastiach a platformy v, tejto, v tomto odvetví hospodárstva sa rozvíjajú a e, spotrebitelia ich radi využívajú, takže sú prínosom, ale musíme zabezpečiť, aby tu bola zaručená spravodlivá súťaž a bezpečnosť. No a rada by som vo vašej strategii videla ešte špecificky tému detí a maloletí. A myslím, že to nie je diskusia, ktorá by sa mala vybaviť v kapitole o platformách. Pokiaľ ide o ochranu údajov, e, a kolegovia z výboru LIBE e, e, to sledujú a je dobré, že do prvého trilógy Treba si uvedomiť, že e, väčšina európskych e, e, spoločností je typu B ku B a nie B ku C. Takže e, spotrebitelia to považujú za e, zvláštne, keď proste legislatíva ich nutí E, zverejniť svoje údaje a nie, e, nepomáha im ochraniť ich údaje. Je veľmi dôležité, aby sa štandardy vytvárali z dola nahor a nie s prístupom z hora na e, teda návrhmi komisie. Digitálny svet sa inovuje veľmi rýchle a musíme zabezpečiť, že tu bude inkluzívny, transparentný proces, E, e, v ktorom všetky zainteresované subjekty môžu sa podielať na tvorbe noriem. E, takže toto sú niektoré z mojich kľúčových bodov a myslím, že ich bude ešte o mnoho viac. Budeme mať ešte určite zaujímavé, zaujímavé diskusia. Teraz sa Alde, pani Kalas Áno, ešte o mnohých veciach sa tu musí rozhodnúť, ale dúfam, že tieto dva výbory budú môcť spolupracovať. Ehm, mnohí z kolegov sú členmi v oboch výboroch. Takže niekoľko poznámok na úvod. Myslím, že budovanie dôvery je kľúčovou témou a základným pilierom tejto stratégie. E, to sa týka spotrebiteľov aj podnikov E, podniky často e, nemajú dôveru predávať online a cezhranične, e, lebo neovládajú pravidlá, ktoré sa vzťahujú na rôzne členské štáty, napríklad aj ochranu údajov, osobných údajov. Samozrejme, môžeme argumentovať, že najvyššie štandardy sú to, o čo by sme sa mali snažiť, ale Zároveň si myslím, že je dôležité, aby sme mali rovnaké štandardy a pravidlá v rámci EÚ, aby spotrebitelia mali dôveru, že ovládajú svoje práva, keď e, nakupujú online a že e, sa to týka vlastne aj mm, podnikov. Tiež je dôležité, aby komisia rozumela, že e, teda či e, tieto témy sa lepšie dajú vyriešiť novým nariadením, alebo či je len e, potrebné lepšie e, presadzovať to, čo už máme. Je dobré, že komisia sa konečne rozhodla presadzovať smernicu o službách a že požiada niektoré členské štáty, aby odstranili tie posledné prekážky pre aplikáciu tejto e, smernice. To je mm, dôležité pre naplnenie digitálneho trhu. No a pán Živan, keď hovoríme o modernizácii copyright, tak to dôležité je, že toto, e, to, to, to neznamená, že sa zmenilo naše správanie, ale keď používate napríklad e, počítač a stiahnete si e, nejaký materiál a čítať to, tak vlastne váš počítač vytvorí kópiu a, a nie jednu, ale viaceré. Takže tieto e, práva e, e, sa nesajú na to, ako sa vlastne správame teraz e, e, online. Takže ja sa teším na ďalšiu prácu na tomto projekte. Ďakujem. Poprosila by som tlmočníkov, keby sa mi ešte dotrebali 10 minút. To však ale neznamená, že ľudia majú už hovoriť, koľko chcú, ale ja nasleduje Julia Rejder. Ďakujem pekne. Jedna vec, ktorá sa objavila, keď som bola spravodajkyňou v pravci revízie z Mernice Info Soft keď sme diskutovali o tom, ako by mal fungovať digitálny trh, a myslím si, že to hovorilo sa aj o digitálnom hlasovaní a tam sa hovorilo, že ak by sme mali digitálny vnútorný trh, tak e, autorské práva musia jasne obsahovať aj práva pre spotrebiteľov. Myslím si, že to je veľmi dôležité zahrnúť do tejto stratégie digitálneho vnútorného trhu, že tu nehovoríme o znižovaní um, byrokracie pre podniky, ale že tu hovoríme predovšetkým o zlepšení situácie pre všetkých koncových užívateľov, e, tvorcov kreatívneho obsahu a poskytovateľov služieb. Takisto v tomto hľade by som chcela podporiť komisiu, aby pristúpila širšie k téme digitálneho vnútorného trhu a aby to použila ako východisko, lebo to je také, taký termín, ktorý sa tu objavuje tu koncepcia digitálnej únie, čiže aby sme neuvažovali iba o čisto obchodných transakciách, ale uvediem príklad. Stratégia digitálnej vnútorného trhu, keď hovoríme o e, si vyžaduje prístup k právne získanému obsahu, ale ľudia často nemôžu si právne ponúkať obsah, lebo v ich krajinách sa to neponúka. Čiže nestačí tu len hovoriť o portabilite, ale treba hovoriť aj o otázkach, ktoré súvisia s zraničným prístupom vo všeobecnosti, aby nielen z hľadiska nákupu obsahu, ale aj z hľadiska toho, čo sa dá financovať prostredníctvom verejnej alebo verejných e, vysielačov, pretože často ľudia zažívajú práve to, ten, to blokovanie alebo um, jednoducho nedostanú sa k určitým, určitému vysielaniu. Máme tu viaceré skupiny, aj viaceré jazykové skupiny, sú tu napríklad menšiny, ktoré žijú v iných krajinách a chceli by si počúvať vysielanie vo svojom jazyku a mať prístup k týmto prácam bez ohľadu na to, či sa to platí alebo nie. Preto si myslím, že je dôležité v tomto zmysle nedívať sa na to takým zúženým čisto obchodným pohľadom alebo z pohľadu obchodných transakcií alebo čisto hovoriť o veciach, kto, aby ľudia mali možnosť eh, mať služby, za ktoré budú, budú platiť. A pokiaľ ide o samotné platformy, my by sme radšej videli určité konkrétnejšie návrhy, ale určite je tu aj určité protirečenie z hľadiska toho, o čom hovorí táto stratégia pre digitálny vnútorný trh. pretože na jednej strane platformy chceme, aby bola neutrálnejšia, ale na druhej strane musia byť aj zodpovednejšie. A tam je určité protireč protirečenie, pretože na jednej strane je neutralita určitým princípom, že, tak aby všetko, čo sa deje zo strany tretej strany, bolo e, vnímané rovnakým spôsobom alebo rovnaké zaobchádzanie, ale pokiaľ ide o zodpovednosť, vytvárať stimuly, aby same kontrolovali svoj obsah, aby rôznym spôsobom využívali tieto platformy a toto je práve protiročenie v eh, stratégii, ktoré treba detálnejšie preskúmať, keď o tomto budeme diskutovať tu v našom výbore. Ďakujem pekne. Ďakujem teraz pán Zulo. Okay. Um... Takže mali sme túto všetkých rečníkov za politické skupiny. Je tu ešte Anna Maria Koraca Bil, pán Gutierrez a pán Dan Dalton. I will be very brief because of uh, respecting our interpreter. Ehm, ja budem stručná, len rešpektujem tlmočníkov, len som chcela povedať, že vítam návrh komisie, prišiel na čas a teraz už sa treba posunúť ďalej k veľmi konkrétnym návrhom a takisto aj v rámci našej snemovne máme zodpovednosť rýchlo konať. Je jedna taká vec, myslím si, že cieľom návrhu je globálny internet, ktorý by mal byť zdarmo, zadarmo Máme tu Európsky digitálnu suverenitu, Európsky cloud a podobne. Ide o to predovšetkým, aby naše firmy boli konkurencieschopnejšie a aby sme zabezpečili rovnaký manevrovací priestor, odstraňovali prekážky a odstraňovanie prekážok to nie je tak, aby sme teda odstavili e, firmy tretich e, krajín. E, takže toto je vec a myslím, že komisia na tomto pracuje, pričom nejde do rizika, že bude nejakým spôsobom segmentovať internet. A jedna vec, ktorú by som chcela spomenúť, že som veľmi rada, že sa komisia sústreďuje na otázku práve tej fragmentácie, lebo naozaj výzva je tu z hľadiska harmonizácie digitálneho eh, spoloč, vnútorného trhu, aby sme sa, aby sme sa vyhli tým prekážkam, ktoré um, sú prekážkami pre tvorbu pracovných miest. Ja by som spomenula vlastne skúsenosť, že otázka uh, fragmentácie rôznych režimov v HDP a uh, poskytovanie služieb. Myslím, že tu máme stále ešte veľkú konkurenciu medzi e, distribučnými službami a či už je to cez hraničné alebo nie, aj keď e, geografické rozdiely sú veľmi e, malé, tak to vlastne sú veľké, veľmi veľké náklady pre firmy práve tie cezhraničné zabezpečenia. Ďalej. Ďakujem pekne pani predsedajúca, hovorí pán Danty. Keď hovoríme o digitálnej ekonomike nehovoríme o niečom novom, hovoríme o, len o zmene. Treba sa na to dívať z tohto pohľadu a to, že niektoré sektory jednoducho nemôžu prejsť na digitálnu formu a tie budú z toho vylúčené. Je pravda, že tento postup je veľmi pomalý, pretože veci sa dejú príliš rýchlo a my sa prispôsobujeme pomaly tej, ten prechod z analogovej na digitálnu ekonomiku má byť rýchlejší, čiže treba sa pozrieť veľmi dobre na to, že čo máme v tu v Európskej únii a by sme sa pozreli na to, aké schopnosti majú tie firmy, ktoré sa nebudú môcť e, prispôsobiť e, novém, novému usporiadaniu a v takom prípade, keď sa tomu neprispôsobia, tak e, dojde k strate pracovných miest a nie k tvorbe. Čiže treba sa pozrieť na to, aká časť populácie takisto bude vylúčená z tohto digitálneho trhu. Čiže na jednej strane je síce fajn, že to tlačíme, ale treba urobiť určité odporúčania, ktoré budú špecifické podľa krajín, aby nám veci e, neprepadli medzi prsty. Medzi prstami. Čiže my tu chceme mať európsky spoločný trh, chceme európsky semester, chceme sa dívať na možnosti harmonizovania e, aj DPH v Európskej únie, to by sme tiež nemali e, opomenúť. E, takisto je tu mnoho víziev, ktoré sú pred nami. Je pravda, že časť EÚ by chcela stratégiu, ktorá by e, bola dobrá vhodná pre investorov, viedla by k neutralite siete a tak, aby neboli tu na žiadne e, firmy v dominantnom postavení, aby tie veľké firmy vyhľadávacie e, servery neboli v dominantnom postavení, k tomu chceme zabrániť, ale zároveň tiež e, každý členský štát má svoju agendu, ktorú sleduje. Takže ja myslím, že tlak, ktorý vyvíja komisia, je dôležitý osobitne sladiska harmonizácie DPH, ako som spomínal, ale aj úpravy malých a alebo pri, prispôsobenie sa malých a stredných podnikov voči digitálnej ekonomike. Čiže tu je množstvo vecí, ktoré v tejto stratégii vonkoncom nevidím. A určite budú musieť byť súčasťou tej implementácie tejto stratégie na národnej úrovni. Predsedajúca. Thank you very much, uh, Vicky. Does it work? Naša rečnička. Ja plne súhlasím s e, otázkou e, harmonizácie DPH, ale to sa spomínalo aj v stratégii, že je treba niečo robiť s tými rôznymi sasnami HD, DPH a že je tu potrebná harmonizácia. Zároveň sa ale chcem vrátiť e, k otázke poskytovania či plnenia pretože v niektorých krajinách tu veci fungujú, v niektorých nie, tak je to tu uvedené, ale my máme jednotný trh Európskej únie a tom, tým pádom to musí fungovať všade. A dnes máme jednu udalosť v jednom zo salónov tu poslancov o druhej popoludní. Môžete sa pripojiť, ale práve preto, že napríklad poštové služby, ktoré dnes máme, tie ako keby vonkoncom sa neprispôsobili alebo nezvládajú toho, čo od nich očakávajú spotrebitelia, nereagujú na očakávania spotrebiteľa. Osobitne napríklad e, dodávka balíkov musíme to riešiť urgentne, a tiež musíme využiť aj digitálne možnosti. A moja otázka teda je, čo robí Európska komisia, alebo existuje niečo konkrétnejšie, než to, čo sme doteraz počuli? Čiže aké sú plány Európskej komisie, a čo chce Európska komisia urobiť preto, aby robila nejakú, zabezpečila nejakú dynamiku v tomto trhu, lebo tu naozaj treba nejakú zmenu konečne. The last is Dan. I'm not expecting the Commission to answer questions today. I'm expecting to take... Čiže tie otázky, ktoré dnes nezodpovie komisia, tej si poznamenáme a budeme musieť zorganizovať ešte jedno stretnutie. Ďakujem, že sme si vypočuli vaše pripomienky. Dan Dalton. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja sa trošku e, obávam toho návrhu komisie, lebo to začína vyzerať ako starý prístup novým výzvam. Za tým je vlastne rovnaký starý protekcionizmus, e, chráni existujúci establishment. To je prístup komisie, to je absolútne proti tomu, čo ponúka digitálna arena spotrebiteľom. A nie iba komisia, ale aj parlament, myslím my keď sme tu mali dis- správu Julie Rajde v, v našom výbore Júri, kde tiež e, e, tu sa hovorilo o všetkých napríklad verejných budovách EÚ e a podobne. Jednoducho tí, ktorí využívajú internet, tých internet chcú využívať a my jednoducho musíme sa dívať na to z tohto pohľadu, aby všade, v každej budove bolo online dis, k dispozícii a treba to inak vnímať, čiže ďalej treba tiež zabezpečiť zväčšiť hospodárskú súťaž, nikto nechce e, e, podporovať, nemali by sme ani offline predpisy e, uplatňovať v online priestore, lebo jednoducho zákazníci sa rozhodnú tak, ako sa rozhodnú a pôjdu potom tam, kde systém je jednoduchší. Takže e, myslím si, že bolo by dobre mať nejaký lepší prístup k tomu, ako budeme tvoriť legislatívu, lebo e, čokoľvek pripravíme e, zajtra, už bude pozajtra staré. Takže myslím si, že čo mňa trápi, je tiež veľmi nízka ambícia zo strany komisie a ja teda by som chcel, aby sme nemali túto geoblokovanie, teda nemožnosť od posluchu niektorých vysielačov, ale tiež nechcem nejaké paneurópske normy. Môžu byť niektoré osobitné typy služieb, ktoré môž, kedy ten geoblocking možno, že je, je oprávnený v prípade určitých sportových prenosov a podobne, ale by som chcel počuť váš názor na toto. Ešte Evelyn Gebhardt. Len jednu vetu ja som chcela požiadať o to, aby v celej tejto diskusii, ktorú tu máme, ktorej práve ide o to, ten geoblocking, aby sme sa nedívali čisto iba na médiá, ale aby sme a kultúru, ale aj napríklad e, elektronické obchodovanie. Na toto nesmeme zabudnúť, pretože to je pre náš výbor osobitne dôležité. Ja som tu dnes počula mnoho vystúpení a každý hovorí o digitálnom obsahu, ale to je oveľa širšia táto oblasť a nemali by sme to iba na toto obmedzovať. Ďakujem pekne. Thank you very much and thank you. Sednička, ďakujem pekne. Ja už nemôžem žiadať tlmočníkov, eh, aby zotrvali dlhšie. Takže ďakujem pekne všetkým.